Šením odovzdám slovo predsedkyni výboru pre petície, ktorá je predsedkyňou aj e, orgánu, ktorý bude podrobne zvažovať rokovania podľa článku 50 v Európskom parlamente. Takže teraz odovzdám slovo kolegyni Cecílii Vikstremovej. Cecília, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, dámy a páni, výbor pre petície v Európskom parlamente, ktorému predsedám, dostal množstvo petícií za posledné mesiace, týždne a mesiace by som mohla povedať. Ľudia, ktorí sa boja o svoje podniky, malé podniky, ľudia, ktorí nevedia si nájsť e, prácu alebo novú prácu, ľudia, ktorí sa boja, že budú oddelení od svojich rodinných príslušníkov alebo dokonca, ktorí sa boja, že keď odídu na dovolenku z Británie, že, sa im, že budú mať problémy s vízami alebo problém s návratom do Spojeného kráľovstva. Títo ľudia majú strach, boja sa o svoju budúcnosť. Rozhodnutie o Brexite vyvolalo neistotu pre milióny ľudí a občani občania, ktorí sa boja svoju budúcnosť, musia byť našou prvoradou prioritou. A otázky práv občanov musia byť riešené predovšetkým na prvom mieste, skôr ako sa bude rokovať o čomkoľvek inom. Najprv sa musia vyriešiť práva občanov. Jeden z práv je právo na petíciu, právo, ktoré je k dispozícii každému EU občanovi a každému, každej fyzickej či právnickej osobe, ktorá sa zaregistrovala alebo je rezidentom v členskom štáte. A v rámci tohto práva občanom Občania zohrávajú plnú, plnohodnotnú úlohu v demokratickom živote. To je premietnuté v úlohe Európskeho parlamentu a v jeho právomoci reagovať na obavy občanov. Prispieva to nielen k posilneniu a konsolidácii e, reprezentatívnej demokracie, ale posilňuje to aj parlament ako taký e, v očiach občanov. Britské petície predstavujú predstavovali v roku 2016 6 celkového počtu obdržaných petícií. Za predchádzajúce roky toto číslo bolo obyčajne okolo 5 až 6 celkové. Teraz je to 10,6 za rok 2016, čo je nárast počtu petícií, ktorý zasielajú občania predovšetkým mladí ľudia, ale ľudia v strednom veku, starší ľudia, ľudia ako vyčia, ľudia, ktorí majú obavy z Brexitu. Za rok 2017 sme dostali ďalšie petície, 22 petícií, už, do, už teraz 22 petícií, zo 136 petícií, 22 bolo o Brexite. Tieto petície svedčia o veľkých obavách občanov ohľadom rokovacej pozície EÚ a eventuálne aj Spojeného kráľstva. Petície sa týkajú rôznych vecí, pre všetkým implementácia práva EÚ občanov, e, legislatíva pre EU občianstvo a zachovanie týchto práv pre tých britských občanov, ktorí si chcú zachovať E, svoje britské občianstvo aj EU občianstvo. Po druhé, ochrana EU občianstva a zodpovedajúcich práv, ako napríklad práva na voľný pohyb, prístup na trh práce, právo, aby sa na nich vzťahovala aj legislatíva v oblasti ochrany zamestnancov a tak ďalej. Po tretie, žiadosti o občianstvo únie pre tých britských občanov, ktorí pobývajú v inom členskom štáte Ďalej, nikdy nemôžeme pripustiť, aby Brexit rozdelil rodiny. Rodiny, ktoré existujú vďaka európskemu voľnému pohybu. Zároveň nesieme zabudnúť ani na to, že každý občan, okrem národného občianstva, má európske občianstvo, ktoré stavia na slobode a humanizme, ktorý vo svojom duchu predstavuje základ európskej identity. Tým, že dáme občanov na prvé miesto, budeme chrániť túto ústrednú hodnotu aj v budúcnosti, keď Británia a EÚ už nebudú členmi tej istej rodiny. Ja dúfam, že toto dnešné vypočutie prispeje k tomu, aby poskytlo určité odpovede na poskyt- žiadateľov petície a všetkých občanov vrátane tých troch miliónov občanov iných členských štátov, ktoré žijú a pobývajú v Spojenom kráľovstve a 1,2 milióna britských občanov, ktorí momentálne žijú v inom členskom štáte Európskej únie. Toto nie je otázka stranickej politiky alebo politickej stratégie. Toto je vec, ktorá sa týka skutočných živých ľudí. Toto je o základných ľudských hodnotách, o spoločnej jednoducho slušnosti. To je o tom, že s ľuďmi by sme mali zaobchádzať tak, ako chceme, aby bolo zaobchádzané s nami. Len keď dáme občanov na prvé miesto, môžeme dosiahnuť nakoniec korektný výsledok. Želám vám tak ako kolega už povedal, takisto vás všetkých vítam na dnešnom vypočutí a teším sa na zaujímavú výmenu názorov s vami všetkými. A teraz odovzdám slovo ďalšej spolupredsedničke, pani Renate Weber, podpredsedničke Výboru pre zamestnanosť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, Cecília, vážení spolupredsedovia, hostia, kolegovia, účastníci. Ja tu dnes zastupujem predsed tu z výboru pre zamestnanosť na tomto vypočutí, ktoré je veľmi dôležité z pohľadu zamestnania. Ja som presvedčená o tom, že keď uvažujeme o dôsledkoch Brexitu, väčšiu obavu nemôže mať, ako je obava EU občanov, kde žijú, študujú, pracujú alebo navštevujú Spojené kráľovstvo a tých britských občanov, ktoré žijú alebo pracujú v jednom z 27 členských štátov EÚ. V podstate každý, každúčičký deň dostávam otázky od rumunských občanov, ktorí pracujú alebo študujú v Británii, o tom, čo sa s nimi udeje po Brexite. A som si istá, že ostatní kolegovia musia odpovedať na podobné otázky od svojich spoluobčanov dnes, keď občan cestuje alebo sa presťahuje do iného členského štátu na trvalo, na dovolenku, na štúdium alebo na krátkodobý pobyt, tak e, sú mosty, ktoré prepájajú národné systémy sociálneho zabezpečenia a dávajú občanom prístup ku rôznym dávkam e, um, nemocenskej, materskej a podobne. To je základ pre mobilitu občanov a práva občanov a je to v centre európskeho projektu a v tomto ohľade Brexit bude mať dopad na každodenný život miliónov EU občanov. Dovolte mi uviezť niekoľko čísel. Viac ako 21 miliónov turistov z EU 27 každoročne navštíví Spojené kráľovstvo. 27 EU osôb, ktorí pracujú v Spojenom kráľovstve. Viac ako 50 tisíc sú vyslaní pracovníci, 125 tisíc študentov z EU27 študuje v Spojenom kráľovstve. 120 tisíc ľudí z EU27 si hľadá prácu v Spojenom kráľovstve. Všetky tieto osoby, ako aj Európania na dôchodku, ktorí žijú v Británii, na všetkých bude mať Brexit priamy dopad a e, otázka, ako budú vyriešené získa nadobudnuté práva počas rokovaní, zmení ich život. Samozrejme, musíme zvážiť aj nepriamy dopad na život ich rodinných príslušníkov v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ členských štátoch. Stoja pred veľkými výzvami, nielen oni, ale aj my. Poprvýkrát zažívame takúto zložitú situáciu a preto som presvedčená o tom, že úspech rokovaní bude závisieť od dôvery, ktorú dajú členské štáty do tých, ktorí budú rokovať za EÚ. Je čas, aby EÚ preukázala solidaritu, aby sa nepúšťali členské štáty do bilaterálnych diskusí a rokovaní, ale aby sa spoláhali na kapacitu e inštitúcií a na to, že tá dokáže ochrániť EÚ spoluobčanov. E, netrpezlivo očakávam vystúpenie odborníkov na tieto témy. Ďakujem. Ďakujem, Renáte. Výbor pre ústavné záležitosti bude zohrávať mimoriadnú úlohu v týchto rokovaniach za parlamenta a Danita, Danuta Hübner, predsednička tohto výboru, povie niekoľko slov na úvod. Danuta, no ďakujem pekne. Ja by som sa chcela pridať ku kolegom, eh, ktorí všetkých privítali na dnešné diskusie. Takisto si myslím, že je veľmi dôležité, aby parlamentné výbory spolupracovali, ako sa len dá, pri priezových otázkach v rámci procesu Brexit a presne v takých otázkach, o ktorých budeme dnes hovoriť, napríklad práva občanov. A preto som veľmi vďačná kolegom troch výborov, že otvorili dvere aj pre výbor pre ústavné záležitosti. My v konečnom dôsledku sme zodpovední za uh, proces udelenia súhlasu za Európsky parlament a posledné roky sme sa zúčastnili mnohých vypočutí a diskusí o právach občanov v Lani. Sme si vypočuli pána profesora Madura, ktorý je bývalý generálny advokát Európskeho súdneho dvora, takisto hovoril na túto tému a som veľmi rada, že dnes som takisto mohla prísť medzi vás. Som presvedčená o tom, že takéto stretnutia sú veľmi dôležité, sú širokou platformou pre diskusie o otázkach a výzvach, ktoré prináša so sebou Brexit. Ale toto stretnutie je mimoriadne podľa mňa aj preto, že si vypočujeme zástupcov občanov, ktorí sú najviac postihnutí uh, touto situáciou a to je asi najväčší prínos dnešného stretnutia. Dovolte povedať niekoľko slov o z pohľadu EFKO výboru na túto problematiku ochrana individuálnych práv v rámci EÚ právneho poriadku je veľmi dôležitým prvkom a riadi sa základnými ústavnými princípmi Európskej únie a preto ochrana práv spoluobčanov v rámci procesu Brexit je veľmi, veľmi dôležitá a je v podstate v centre oba únie. Odpovede, ktoré nájdeme na tieto zásadné otázky, počas rokovaní budú mať dopad na životy miliónov občanov Európskej únie a chcela by som zdôrazniť aj to, že je to veľmi dôležité pre naše úvahy a vývoj Európskeho ústavného právneho poriadku do budúcna pre európske občianstvo. Takže určite bez pochyby musíme nájsť správne odpovede na výzvy, ktoré nás čakajú v tejto oblasti. A zároveň vieme, že to určite nebude ľahké a Giefer Hofstadt bude o tom hovoriť, pretože v podstate tu stojíme e, v situácii, ktorá je zložitá po právnej stránke, aj emotívne e, citlivej stránke a nemáme žiadnu predchádzajúcu skúsenosť. A preto je dôležité, aby sme sa počas rokovaní snažili zabezpečiť jednotný rámec, ktorý zaručí recipročnú rovnováhu a vzájomnú recipročnú ochranu práv EU občanov v Británii a britských občanov v EÚ po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a bude to na oboch rokovacích stranách, aby sa na tom v konečnom dôsledku dohodli a určili rozsah ochrany práv občanov. A podľa nás je veľmi dôležité aby od samotného začiatku sme jasne si zadefinovali, aký je ústavnoprávny rámec, v rámci ktorého musíme konať, aby sme riešili otázky, o ktorých hovoríme. Musíme zároveň zabezpečiť to, aby politický proces rokovaní e, bol vedený správne z pohľadu ústavnoprávneho EÚ e, pohľadu a tu je dôležitý pohľad Európskeho parlamentu. Takisto musíme zistiť, aké sú limity politickej rokovacej marže pri rokovaní takýchto dôležitých vecí, ako sú práva občanov v kontexte článku 50. Ale zároveň si musíme jasne povedať, či existujú nejaké minimálne požiadavky, čo sa týka rozsahu pokrytia a dĺžky trvania ochrany, takisto musíme zistiť, do akej miery systém na základe reciprocity je realizovateľný, čo sa týka implementácie jednak v kontextu dohody o vystúpení, ale potom aj v kontexte budúcich vzťahov. Takže áno, je tu množstvo nevyriešených otázok, množstvo vecí, nad ktorými ešte musíme uvažovať a zvažovať, ale je dôležité, a uzavriem na tom, je dôležité aj to, že nájdené riešenia a dopad na životy občanov musia byť pre nás dôležitým ponaučením pre budúce úvahy ohľadom samotnej koncepcie EU e občianstva a práv jednotlivých spoluobčanov, ako je možné posilniť tieto koncepty. Čiže je to veľmi náročná úloha a to, ako to zrealizujeme, bude mať určite historický význam. Ďakujem pekne. Od samého začiatku Giefer Hofstadt naznačoval, že práva občanov budú v prvej kapitole rokovaní a vlastne to vždy dával do popredia svojho programu. Takže som rád, že môžem predstaviť pána Ferhofštata. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som rád, že som medzi vami. Chcem sa poďakovať trom výborom za e, to, že sa takto spojili, zorganizovali toto verejné vypočutie o právach európskych občanov a právach európskych občanov v Európskej únii. Chcem hovoriť teraz v podstate e, nie jednej situácii, ale hneď o troch. Prvá je teda európsky občania v Spojenom kráľovstve. Pocítime konsekvencie Brexitu, potom pokiaľ ide o anglických občanov Európskej únii a takisto aj tretia kategória, občania Spojeného kráľovstva v Spojenom kráľovstve. Chceme si toto prepojenie tu ponechať, pokiaľ ide o tých, ktorí chcú byť v kontakte s Európskou úniou. Takže vidím tu až tri skupiny ak to tak môžem povedať, tri kategórie občanov, ak to tak môžeme nazvať, tak občania Európskej únie, ktorí sú takýmto spôsobom postihnutí Brexitom. Ak použijem slovo postihnutý, tak to je skutočne postihnutý. Keď tu máme teraz osoby, ktoré sú postihnuté, alebo obete postihnuté rozhodnutím o Brexite, a dávam to do úvodzoviek, tak sú to všetko občania, ktorí sú postihnutí tou vlastne neistotou, ktorá vznikla zhruba pred rokom. A táto neistota je citeľná e, v, v každom kontakte, ktorý človek má s občanmi e, v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve alebo dokonca s občanmi, ktorí proti vlastnej vôli takýmto spôsobom prídu o európske občianstvo. Takže ja som dostal individuálne e-maily, zhruba 7 tisíc, 607 tisíc a to sú ľudia, ktorí ma kontaktovali z Veľkej Británie, ktorí popisovali osobné prípady, situácie. Nie Je to nejaké typické listy, ktoré sa točia dokola v prípade, keď sa niečo deje a potom každý vlastne urobí e, kópiu toho istého. Nie, to sú individuálne listy 1, 2, 5 strán, kde popisujú svoje osobné životné situácie a na záver väčšinou tí respondenti uvádzajú, my nechceme e, e, byť v neistote, nevieme, čo máme urobiť. Aké sú naše štatúty, aké sú naše práva, sa ma pýtajú. Je pravda to, čo počúvame v televízii, v rádiu, tak v Európe, ako aj vo Veľkej Británii. A Zároveň dostali sme viac, tak ako naznačila Cecília, zhruba 100 petícií tu v parlamente. Jedna z nich je napríklad petíciou o ďalšej otázke, o tom prepojení medzi občanstvom e- EU a Spojeným kráľovstvom, či sa to prepojenie a tá petícia mala viac než 400 tisíc podpisov, takže to, čo tu spomíname, nie je problémom nejakých individuálnych e, prípadov. Je to skutočne obrovský problém, ale zároveň to nie je len obrovské, ale zároveň je to individuálne. Každý prípad sa od druhého líši, ľudia majú strach, obavy a myslím si, že keď tu teraz hovoríme o troch miliónoch európskych občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, vyše milióna občanov, ktorí zo Spojeného kráľovstva žijú zase v Európe, Takže tá neistota, ktorú oni zažívajú, je spojená s rozhodnutím, ktoré bolo prijaté. Väčšina, a môžem povedať, vlastne sa svojho času pred 5 rokmi vysťahovala, presťahovala v dobrej viere a urobili teda z tej krajiny, kam išli svoj domov. A našim cieľom musí byť na oboch stranách, tak pre občana EÚ, ako aj pre občanov Spojeného kráľovstva urobiť také riešenie, aby aj oni mohli ďalej uplatňovať a požívať e, svoje práva do konca života. Takže v tom uznesení parlamentu a my sme ovplyvnili v tomto ohľade usmernenia Európskej rady a tým sa vraciam k tretiemu prvku rokovaní, rokovaní smernica o rokovaniach, ktorá vlastne bude 22. maja prerokovaná na Všeobecnej rade. Robili sme všetko preto, aby pre všetky tri inštitúcie a vo všetkých pozičných dokumentoch, stanoviskách, usmerneniach, smerniciach všetkých našich inštitúcií, aby sa posilnil záujem občanov EÚ a Spojeného kráľovstva. To je pre nás priorita a je to kľúčová záležitosť. My sme jasne zamietli, ako viete, pardon, my sme vlastne to od samého začiatku tvrdili a reflektovali sme to vlastne aj v uznesení, ktoré bolo predložené v tom istom dni, kde vlastne v ktorom vláda Spojeného kráľovstva spustila článok 50 a uznesenie, ktoré bolo prijaté 5. apríla veľkou väčšinou. A miera, do akej táto otázka, tá otázka práv občanov bude dúfam, k uspokojeniu vyriešená, tak ako to očakávame, bude kľúčovým určujúcim faktorom v prípade, keď parlament bude musieť e, k tomuto stiahnutiu sa Spojeného kráľovstva z Európskej únie e, sa vyjadrovať. To je vlastne, tak ako to je naznačené v e, uznesení, nikdy nepodporíme to, že by práva občanov na oboch stranách neboli uspokojivým spôsobom poriešené. A to sa takisto týka aj Európskej rady a usmernení, ktoré má ona, ktoré boli prijaté 29. apríla zo strany hlav štátov 29 štátov v rekordnom čase, v 4 minútach. To je vraj nový rekord. A chcem vám povedať, vrátim sa k tomu ešte detaľnejšie, návrhu smernici o rokovaniach, ktorá bude prijata 22. mája eh, Radou pre všeobecné záležitosti. Práva občanov prezentujú vlastne eh, prioritnú tému, ktorá bude v rámci rokovania prerokovaná. To je stanovisko všetkých troch európskych inštitúcií. Chcel by som povedať, že parlament bol zaangažovaný do prípravy usmernení Takisto sme zaangažovaní v rámci prípravy rokovaní rokovaní o príprave tej smernice a konferencia predsedov a riadiaca skupina, takisto tam budú aj členovia jednotlivých zaangažovaných výborov. Ja som zaslal celý počet dodatočných návrhov v tejto všeobecnej rade, takže už očakáva iba dúfať, že tieto návrhy budú 22. mája prijaté, keď sa bude rozhodovať o tejto téme. Na dôvažok a predtým, než vlastne prejdem ešte k ďalším detailom ohľadom toho, kde sa momentálne nachádzame, parlament bude môcť urobiť dve veci a to je úplne vyhnutné. Po prvé, Budeme pripravovať všetky stanoviská do detailu ohľadne práv občanov na úrovni troch výborov. Ja tu vidím potrebu predložiť uznesenie parlamentu, avšak politického hľadiska je absolútne nevyhnutné, aby sme pripravili uznesenie o právach občanov Treba tento treba nájsť správny moment, chvíľu, kedy uplatníme určitý nátlak na radu, ktorá bude vykonávať kontrolu tých rokovaní a celého procesu, pretože ja si myslím, že toto je hlavná úloha, ktorú môžeme my zohrávať na to, aby sme ju v tom uznesení mohli zohľadiť ešte raz. Parlament teda podľa môjho názoru musí robiť následovné. Musíme byť pripravení, musíme mať pripravený obsah a uznesenie v tej chvíli, keď to z politického hľadiska bude potrebné. Keď uvidíme, že tu možno budú nejaké váhania zo strany EÚ alebo Spojeného kráľovstva zajsť ďalej alebo uzatvoriť tú záležitosť týkajúcu sa práv občanov a potom bude kľúčové a potrebné, aby sme my zareagovali. A myslím, že spolu s tromi výbormi, spolu s konferenciou predsedov, budeme to musieť pripraviť a budeme musieť spoločne sa rozhodnúť, kedy je tá chvíľa správna na to, aby sme zvýšili potrebný tlak na rokovania, aby viedli k úspešnému koncu a dohode ohľadne práv občanov. Podľa môjho stanoviska treba urobiť následovné. Začať rokovania po 8. júni ohľadne práv občanov. Musíme byť pripravení konať čo najrychlejšie v mesiacoch, ktoré budú nasledovať. Možno to bude trvať týždňa alebo mesiace, neviem, ale Musí to byť prvý program naš, toho programu o rokovaní. A takisto je možné nájsť riešenie alebo uzatvoriť to, zverejniť to, aby sme tú neistotu, ktorá tu v súčasnosti ešte pretrváva, aby sme ju odstránili. Hoci viem, že formálne kapitola o právach občanov je kapitolou, ktorá z článku 50 sa týka celých tých rokovaní. Ale nič nie podľa zmluvy nemožné. Môžeme sa s právami občanov vysporiadať hneď v samom úvode, uzatvoriť to a zverejniť to. A potom môžeme to formalizovať riadnym spôsobom ako prvú kapitolu o dohode o vystúpení e, Spojeného kráľovstva. Toto vlastne je, aspoň to dúfam, to možné východisko, na ktorom sa môžeme dohodnúť spoločne, aby sme v najbližších týždňoch po 8. júni mohli túto vec doriešiť, ale zároveň to hneď aj zverejnili, aby sme tú neistotu odstránili, ktorá tu teraz medzi ľuďmi pretrváva.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 urobiť hodnotenie nielen pokiaľ ide o práva občanov, ale aj pokiaľ ide o ďalšie témy, ktoré možno nie sú ešte dnes na programe, ale je potrebné, aby parlament sa zhostil svoje zodpovednosti a rozhodol o tom, či je tu dostatočný pokrok v tom zmysle, aby sme z fázy 1 rokovania prešli do fázy 2. Ako viete, podľa usmerenia Európskej rady tie rokovania sú rozdelené do dvoch fáz. Prvá fáza je dohoda o odstúpení z EÚ, kde začíname s právami občanov a usmernenia nám hovoria, tak sme to aj podporili veľmi jasne na úrovni parlamentu, že môžeme ísť do fázy 2, to znamená do diskusí, rokovaní a o budúcich vzťahoch EÚ a Spojeného kráľovstva, ak tu bude dostatočná miera pokroku v rámci prvej fázy. Myslím si, že je to kľúčové, pretože pred Európskou radou a jej celkovým hodnotením dostatočného pokroku musí aj parlament urobiť svoje hodnotenie pred, to, pred tým, než ho urobí rada. A my teda ako kľúčový prvok, za takýto kľúčový prvok považujeme práve otázku vyriešenia práv občanov, či sa tento problém vyriešil alebo nie, či dohoda vzýšla z tých rokovaní alebo nie, to je podľa mňa ten prvý prvok rokovaní. Ak my ako parlament pripravíme zhodnotenie pokroku v tejto oblasti, potom môžeme sa venovať otázke prestupu do ďalšej fázy. Ak mi pán Moráš dovolíte, Chcel by som sprostredkovať určitý e, náhľad do tých rokovaní, na ktor- o ktorých sa bude rokovať 22. mája. Prečo je to také dôležité? Pretože tie usmernenia, tie všeobecné záležitosti, tam sa bude detálne hovoriť o tom, čo vlastne Európska únia predloží na stôl ako predmet tých rokovaní. A ako už bolo naznačené, výbory a politické skupiny v podstate už sa na návrh tej smernice pozreli, reagovali sme aj konkrétne listom eh, voči Rade pre všeobecné záležitosti a chceme povedať teda poprvé, koho chceme chrániť tie smernice o rokova- tá smernica o rokovania, my to podporujeme, hovorí, že nielen hospodársky aktívni ľudia, ale aj neaktívni, ktorí žijú alebo pracujú dnes v Spojenom kráľovstve, si vyžadujú ochranu. To je prvý prvok. Táto smernica takisto naznačuje, že chceme chrániť tých, ktorí tam žili alebo pracovali v minulosti. To znamená nie len tí, ktorí tam žijú dnes. To znamená tí, ktorí tam žili v minulosti. A po tretie, Naznačili sme, alebo my naznačujeme ako Európska únia, že tí, ktorí budú eh, pracovať alebo žiť tam, ešte pred samotným dňom exitu eh, Spojeného kráľovstva si zasluhujú tú ochranu. Pre nás je teda kľúčový ten deň samotného exitu, vystúpenia a nie nejaké iné dátum, pretože tu už tu boli, šírili sa fámy, že možno to bude dátum spustenia článku 50, to sa nedá akceptovať. Samozrejme, je to článok vystúpenia. Je to deň teda a dátum vystúpenia. A takisto sa to týka aj rodinných príslušníkov všetkých tých spomínaných kategórií. To sú tí, ktorí tú ochranu si vyžadujú. A ďalší prvok, o čom vlastne je tá e, smernica o rokovaní, to naznačuje práva tých, ktorí majú byť chránení a to sa nevyhraňuje iba na právo pobytu, ale Môžem urobiť vymenovanie, prístup k zdravotnému starostlivosti, vzdelávaciemu systému, trhu práce a potom veľmi dôležitá otázka ako doplnok preuznávanie diplomov, preuznávanie certifikátov a uznávanie kvalifikačných dokumentov. Nebudem vás už teraz a, eh, a, eh, týmito informáciami obťažovať ďalej, pretože by som mohol hovoriť aj ďalej sú tu viaceré možnosti a kombinácie, ktorých počet je nevyčísliteľný. Pán Barnie pred pár dňami v, v príhovore, ktorý predniesol pred Európskym uh, univerzitným inštitútom vo Florencii, poukázal na viaceré možnosti, kde spomenul praktické E, možnosti a bolo to skutočne dlhý, bol to dlhý zoznam a nebudem ich teraz všetky spomínať, ale bolo úplne jasné, že nad rámec toho, že kto bude chránený, aké práva bude mať, ide tu aj o spôsob, akým bude tá ochrana zabezpečená, to znamená právna ochrana a aj vymožiteľnosť jej samotnej, aj to treba riešiť. A stanovisko parlamentu môže vychádzať z dvoch záležitostí Európsky parlament a dohľad Európskeho súdneho dvora, ktorý bude na druhej strane všetko dohľadať. A na záver, pokiaľ ide o európsky hospodársky, európsky hospodársky priestor, podľa nášho pohľadu Európske kráľovstvo bude viazané bývalým prípadovým právom, e, ktoré bude zavezovať túto krajinu v dodržiavaní práv občanov znamená, aj tu sa hýbeme dopredu. A ďalej opakujem, nechceme vytvoriť nový justičný orgán, pretože e, máme tu Európsky súdny dvor, ktorý bude dbať na dodržiavanie európskych predpisov. A pokiaľ ide o občanov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, o čo nám ide? Ide o recipročné zachádzanie práva britských občanov, ktorí žijú, žili, pracujú, pracovali v jednej z 27 krajín Európskej únie. Títo majú vo všet, podľa nášho uhla pohľadu práva, ktoré chceme my zohľadniť. My sme to v tomto ohľade, ako viete, pán Moraes, my sme zaslali pozmeňujúci návrh na Radu Všeobecnú, aby sa ako kľúčový princíp v týchto rokovaniach brala práve reciprocita to je požiadavka zo strany parlamentu. Ale doplním už iba jeden dodatočný prvok. Je tu takisto situácia tých občanov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ktorí doposiaľ majú občanstvo Európskej únie a ktorí, ako to vyjadrili individuálne nechcú prísť o tie práva, ktoré požívajú v súčasnosti ako občania Európskej únie. A to nie je ľahká záležitosť, pretože z právneho hľadiska ochrana súčasných práv, ktoré majú, je nemožná. Možno samozrejme vždy existujú, dajú sa zmeniť zmluvy, ale myslím, že tá chuť do tohoto sa pustiť nie je až taká veľká. Ale čo môžeme teda urobiť, je to, že nemôžeme vytvoriť nejaký pri priestor pre občanov Spojeného kráľovstva z tých dôvodov, že vlastne občania sú občanmi členských štátov. Občanstvo Európskej únie je závislé od občanstva danej krajiny. Vlastne je to určitú doplnkovosť tým, že sa zabezpečujú práva občanov národných štátov na úrovni Európskej únie. Ale čo môžeme urobiť? Máme tu článok 27, ak sa nemýlim. Pozerám sa teraz na pána Koberta ak, aby to mohol overiť v rámci uznesenia Európskeho parlamentu. Čo teda môžeme my urobiť je to, že ponúkneme ako súčasť budúcich rokovaní, ako možnosť pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí prišli o toto občanstvo, že dostanú určité výhody, privilégia, špeciálne zaobchádzania, akokoľvek to už nazveme. A to by mohlo obsahovať viaceré otázky, napríklad právo na pobyt, alebo možnosť spustiť iniciatívu európskych občanov. Tu zmluvy neobmedzujú možnosti pre európskych občanov. Petície, e, konzulárna ochrana, možnosť takisto úč- účasti na voľbách, európskych voľbách môj sen, môj osobný sen, ktorý sa môže zrealizovať v budúcich e, rokoch. Myslím si, že čo sme doteraz neurobili, pán Moraeš, je to, že na základe e, článku 27 sa e, konštatuje, že túto možnosť chceme preverovať na základe konceptuálneho materiálu sme žiadali začať to preverovať, mať túto možnosť, ako to možno urobiť, do akej miery to e, mohlo byť a súčasťou, čo my ako Európania robíme e, pre občanov, ktorí chcú zachovať e, spojenie s Európou. I toto teda, tento prvok je vo všetkých myšlienkach súčasťou celej tej prvej kapitoly, ktorú musíme uh, diskutovať. Prepáčte, možno som uh, uh, si by, uh, e, vzal priveľa času, ale vychádzal som z toho na základe toho, ako vyzerá vlastne, vyzerajú závery. Trošku som si dovolil zneužiť čas, ktorý nikdy nemám v pléne napríklad. Ďakujem. Thank you very much. And... Ďakujeme pekne a teraz by som rada privítala našich rečníkov a niektorí z autorov petícií a potom dúfajme, že po vašich vstupoch, ak nám to umožní čas, budeme mať e, priestor na otázky a odpovede. Teraz tu však máme možnosť vypočuť si Anlor Donskoj, zakladateľka skupiny 3 milióny, to je základná organizácia pre e, e, európskych občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve. Slovo máte vy, pani Donskej. Dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu, rada by som vám v mine e, aktivity 3 milióny poďakovala. Zastupujeme viac ako 3 milióny občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Výsledok referenta a obavy sú dobre zdokumentované od referenda. Tu bolo množstvo správ o občanoch EÚ, ktorí majú každodenné problémy otvárať si e, bankové účty. Ľudia sú odrádzaní alebo e, zamietajú sa im pracovné miesta. To je otvorená diskriminácia na základe národnosti. Možno je to len e, čiastkový efekt, ale deje sa to kvôli nedostatku záruk a jasnosti, pokiaľ ide o existujúce práva od apríla 2019. Je tu konsenzus, že terajší proces registrácie európskych občanov jednoducho nesplňa požiadavky. Vychádza to z toho, že Spojené kráľovstvo, ako mnohé krajiny EÚ, sa v minulosti rozhodlo neregistrovať občanov EÚ Ministerstvo sa snaží e, odradiť people vydávaním vágných uistení, že nič sa nezmenilo. E, povzbudzuje ich na miesto, aby sa zaregistrovali e, na e-mailové upozornenia. Systém nefunguje, je príliš komplikovaný a nespravodlivý. Na žiadosť Spojeného kráľovstva sa ukazuje tiež, E, Spojené kráľovstvo je naozaj unikátne, pokiaľ ide o neoprávnené požiadavky a zložitosť procesu žiadania trvalého pobytu. Pre európskych občanov je to veľmi ťažké pri e, vykonávaní si svojich práv. Nedávne správy z médií hovoria o tom, že pani Mejová e, naznačila občanom EÚ, že by sa mohli stať občanmi tretich, eh, tretich krajín. Musím zdôrazniť, že e, ide tu o bezpečie istoty našich životov, naše rodiny, prístup k zdravotníctvu, eh, k vzdelávaniu, teda tie jednoducho neodňateľné práva, ktoré vyplývajú z práva na trvalý pobyt. Tak ako sa to nachádza v správe snemovne lordov. Nejde len o krátky či strednodobý problém, ide o permanentný problém, ktorý sa musí riešiť v rámci Brexitu. Naše obavy sú, že občania EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve a ktorých štatút je neistý, pretože nikdy ich nežiadali e, vzhľadom na slobodu pohybu takto konať, určite budú mať zhoršenie svojho štatútu. Zlyhanie rokovaní by mohlo eh, podriadenej imigračnej legislatíve pre občanov mimo európskych spoločenstiev. Ide tu tiež o s tým spojené obrovské náklady. Čo chceme? Poprvé, Chceme posúdiť existujúce a neodňateľné práva občanov EÚ v Spojenom kráľovstve. Vítame usmernenia Európskej rady pre rokovania, ale principiálne nesúhlasíme s tým princípom, že nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko. Toto bude viesť skutočným problémom, keď budú ľudia hľadať pracovné miesta, keď sa budú snažiť žiť normálnym životom na ďalšie dva roky či viac. Vzhľadom na výnimočné skutočnosti, v ktorých sa nachádza takmer 5 miliónov ľudí, vyzývame všetky rokujúce strany, aby podporili e, včasnú dohodu, ktorá bude záväzná, ktorá zachová naše neodnateľné práva ako súčasť rokovaní v zmysle článku 50 Vyzývame Európsky parlament, aby podporil svojimi e, prostriedkami e, oddelenej e, uznesenia práva, ktoré stanovujú kľúčové princípy. Oddelená dohoda sa, spája s morálnym argumentom, že životy ľudí sú dôležité. nie sme nejakými komoditami, o ktorých možno rokovať. Keď sme sa stretli koncom marca s pánom Barnierom, hovorili sme o princípe a zárukách všetkých existujúcich právach, ktoré by sa mali dosiahnuť. Pred troma týždňami sme takisto hovorili v Londýne s pánom Tajaným. Po druhé, pokiaľ ide proces žiadania našich práv, složitosť procesu má kafkovský charakter. Dokumentácia, ktorá sa vyžaduje príliš zaťaženými pracovníkmi ministerstva vnútra. Je tu naozaj zúfalstvo e, medzi tými 30 e, tisícmi členmi našich diskusných fóriem. Trvalý pobyt je požadovaným krokom na získanie britského občanstva. Preto žiadame nový, zjednodušený registračný proces. Musí byť spravodlivý, rýchly, jednoduchý a bezplatný. Treba naliehavo vyriešiť hlavné prekážky. Musí tu byť e, plnohodnotný e, poistenie pre e, prípad choroby je tu diskriminačná povaha týchto ustanovení pre tisícky občanov EÚ v rámci najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Ide o občanov, ktorí boli v tom čase študentami, študentami e, takými, ktorí sú závislí na starostlivosti. Táto neznáma požiadavka často znamená, že mnohí nevediac porušili, nevediac 5-ročné pravidlo o pobytu. Ďalej minimálna e, výška príjmu. Interpretácia Spojeného kráľovstva, e, pokiaľ ide o to, čo e, vlastne je skutočné zamestnanie pre pracovníkov, má diskriminačný charakter proti pracovníkom na dočasné zmluvy ľudia s handicapmi alebo za špeciálnych podmienok. Pre nich e, takáto hranica je v rozpore s článkom 7.1a smernice o občianstve, pokiaľ ide o výkon zmluvných práv. Toto je tiež veľmi málo známa požiadavka z roku 2014. Ľudia s handicapmi E, nie sú pokrytí smernicami 2004, e, e, smernicou EU 2004. Ľudia si nemôžu, títo ľudia si nemôžu uplatniť svoje zmluvné práva a sú podstupujú riziká. Občania EÚ v procese získavania svojich práv nebudú môcť žiadať trvalý pobyt, pretože nebudú mať dosť času na výkon svojich zmluvných práv dlhodobejšie absencie z pobytu v Spojenom kráľovstve. Je ďalšia kategória u ľudí, ktorí sa narodili v Spojenom kráľovstve, dlhodobo tam žili, ale potom museli cestovať z kariérnych dôvodov alebo starostlivosť o rodiny. Ďalším, ďalším bodom je strata prístupu k sociálnym dávkam spojenými s životom členskej krajine EÚ. Ako náhle Spojené kráľovstvo opustí EÚ, občania EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve riskujú, že bude k ním pristupované ako k neevropským občanom. Napríklad, ak by chceli študovať na diálku v inej krajine, budú platiť, platili doteraz e, poplatky, ale po Brexite vlastne títo študenti budú vlastne považovaní za občanov z mimo EÚ a budú platiť poplatky platné pre ľudí mimo EÚ. Tieto prekážky samozrejme sú len špičkou ľadovca. Na čo poukazujú je otázka, čo sa udeje ľuďom, ktoré, ktorí momentálne nie sú považovaní za e, práv, právne oprávnenými rezidentami je miera zamietania. Ľuďom sa už priamo nehovorí, aby sa pripravili na opustenie Spojeného kráľovstva, ale ich situácia zostáva prekérna a spája sa to samozrejme so strachom. Uznávame, že samozrejme EÚ nemôže odvolať svoj vlastný štatút, ktorý požaduje 5 rokov e, oprávneného pobytu. Ale tvrdíme, že je tu priestor e, na manevrovanie v rámci kritérií a ich výkladu. Nielen pokiaľ ide o ich výklad ako e, v zmysle práva pred Brexitom. Takže sú tu tri problémy. Identifikácia a registrácia občanov EÚ v Spojenom kráľovstve, za bezpečovanie trvalého pobytu a potom po tretie zachovanie a záruky neodňateľných trvalých práv. Štvrtý bod. Zapájanie občanov EÚ a Spojeného kráľovstva a ich organizácií. Naša kampaň 3 milióny úzko spolupracuje s kolegami, e, ktorí zastupujú Britov v Európe. Najväčšia koalícia pre britských občanov žijúcich v Európe s názvom British in Europe. Musia sa uznať e, e, to, že organizácie zastupujú názory a záujmy 5 miliónov občanov EÚ. Na záver poviem, že Európsky parlament a komisia veľmi e, do, intenzívne podporovali naše ambície a ži, ži, e, požiadavky a naozaj sme vďační poslancom, ktorí si zobrali k srdcu naše obavy. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much and thank you for your work. Ďakujem pekne a ďakujem aj za odvedenú prácu, často za ťažkých okolností. Eh, aktivisti pán Jan Dorfel je britský právnik, ktorý vyše 10 rokov rieši otázky národnosti a legislatíva, ktorá súvisí s národnosťami. Pán Dorfel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, europoslanci pán predseda Moráš. Ja by som sa vám chcel všetkým veľmi pekne poďakovať, predovšetkým výboru LIBE, výboru pre zamestnanosť a výboru pre petície za uh, e, podtenie ma možnosťou dnes vyhovoriť, uh, vystúpiť som na poli Britom, na poli Nemcom a teraz hovorím s akcentom aj po britskej, po nemecky. Európa pre mňa nie je teóriou ani nepriateľov, tak ako to vníma Tereza May. Pre mňa je to domov a moja matka bola Britka, otec a nevlastný otec sú Nemci. Pricestovali dnes z Frankfurtu. To pre mňa znamená Európa. Takže ja budem hovoriť o niektorých aspektoch situácie EU občanov v Spojenom kráľovstve. Na prísvitke vidíte, že väčšina väčšina týchto vecí už hovorila Anlo a ja teraz budem hovoriť o dileme podania žiadosti o britské občianstvo, o čo sa stane s rodinnými príslušníkmi, ktorí sa chcú teraz alebo v budúcnosti pridať. Mnohé z toho, čo poviem, bude pojednávať alebo bude zároveň riešiť aj zásadný bod, ktorý spomenul pán Verhofstadt o tom, prečo Európsky súdny dvor potrebuje naďalej mať jurisdikciu, pretože momentálne Spojené kráľovstvo uplatňuje britské právo a neskôr ukážem aj nejaké príklady, čo svedčí o tom, ako sa pokúsia obmedziť skupinu ľudí, ktorým dajú európske práva pre všetkým rodinným príslušníkom. Ehm, nebudem opakovať všetko, čo je tu napísané, len Samozrejme je potrebné to, že aby tieto práva platili aj v budúcnosti, aby to bolo zaručené a presadzovano cez e, Európsky súdny dvor. Tu sa už hovorilo, Anlo hovorila o určitých veciach, určité veci boli aj zverejnené, že tie tlačiva sú veľmi ťažkopádne a bude to povinné. To znamená, tí, ktorí chcú podať trvalý pobyt, máte 38 stránkové tlačivo. Je to kratšie na internete, ale tak či onak v podstate musíte uvieť všetky obdobia, keď ste neboli v Spojenom kráľovstve možno aj neviem 25 rokov čiastkových absencií v Británii nemožné to tam uviesť a momentálne veľmi reštriktívny prístup, ktorý vyplýva zo zámeru, aby ľudia ostali vonku a tvária sa, že idú umožniť voľný pohyb, čiže je to reštriktívny prístup. V Guardian sa hovorí o jednom prípade, e, osoba nemohla v čase v podstate mať nový pás, pretože musela stále cestovať, uplatňovala si právo slobodného pohybu a žiadosť bola zamietnutá a neskôr v médiách sa tomu venovala pozornosť a teda potom dostala trvalý pobyt aj štátnu príslušnosť Ďalšie veci ministerstvo vnútra nevyhodnocuje napríklad, či deti, ktoré boli narodené v Spojenom kráľovstve EU občanom, môžu by už v podstate byť britskými občanmi bol takisto príklad, odmietlo sa e, e katatrvalého pobytu, čiže tam sa hovorí, e, zvažujte, ale nehovorí sa o tom, či títo ľudia už získali určité práva alebo nie, keď žiadajú občanstvo ďalšia vec, ďalšia informácia, ďalšie informácie e, nie sú požadované a žiadosť jednoducho zamietnutá. Takže ľudia potom musia sa buď odvolať, alebo podať nová žiadosť, alebo sa odvolať. A momentálne čakacie lehoty sú 34 týždňov pre EÚ odvolanie a teraz to bude oveľa dlhšie pre prípady osob, ktoré sú mimo EÚ. A mnohých právnikov vrátanie ministerstva vnútra prekvapuje to, že súdy a v Spojenom kráľovstve tvrdia, že už nie je žiadne právo odvolať sa pre ďalších rodinných príslušníkov. tzv. <clears throat> rozšírený alebo široký um, vzdialený príbuzný. E, nebudem tu teraz vymenovať presne, čo to znamená. V podstate sú to rodiny príslušníci, ktorí nie sú priamo chránení voľným pohybom, smernicom voľnom pohybe, ale mm, na ktorých sa smernica odvoláva. Problém, na ktorý sa chcem zamerať, sa týka toho, že EU občania, ktorí získajú britské občanstvo, využívajú EU práva e, a uplatňujú práva zo zmluvy. Potom britskí občania, ktorí uplatňovali e, zmluvy v zahraničí, nemajú v plnom rozsahu EU práva? Takže pred, do roku 2012 e, občania, ktorí mali dvojité občanstvo, boli považovaní za EU občanov. A potom bol prípad McCarthy, ktorý bol v podstate nešťastným prípadom britského občana, ktorý mal aj írskú národnosť, ale nikdy neuplatňoval práva zo zmluvy. Takže Európsky e, súdny dvor usúdil, že nemôže mať, požívať EU práva. A čo spravilo Spojené kráľovstvo s týmto? Že dvojité občanstvo jednoducho už nebude mať žiadny dopad na používanie EU práv. Čiže nariadenie, migračné nariadenie z roku 2016 a uplatňovanie v roku 2012 znamená, že ak e, e, občan, ktorý nie je aj britským občanom, neuplatňuje tieto práva. To znamená, trest panika tí, ktorí žiadajú o trvalý pobyt a potom dvojité občanstvo a neuvedomujú si, že ich staršia matka, ktorá žije niekde v Kolumbii, už nebude môcť prísť, pretože nebudú mať EÚ práva závislého rodinného príslušníka, staršieho príslušníka, ktorý by mohol prísť, alebo sa na ne vzťahovať migračné zákony, ktoré sú veľmi tvrdé. K tomu sa dostanem neskôr. Čiže je tu strata existujúcich práv na pobyt aj rodinných príslušníkov. A o tom hovoríme, keď hovoríme o tom, že by sme nemali rozbíjať rodiny, oddelovať rodiny. Dobre, ak ste francúzska a máte kolumbského e, muža z Kolumbie, vy sa stanete Britom a e, váš kolumbský manžel z Kolumbie bude nezakonne e, na britskom území. Potom v rámci imigračných pravidiel požiada o štatút a vy musíte zarábať 18 600 libier. To je podmienka britského najvyššieho súdu z nedávneho prípadu. Pozerám sa teraz na imigračné pravidlá ustanovenia na dospelých závislých rodinných príslušníkov a smernica sa rovnakom zaobchádzaní z roku 2004-38 podľa EU legislatívy. Ako viete, vaše deti ak majú menej ako 21 rokov, sú rodiny, príslušníky bez akýchkoľvek podmienok, okrem tej vekovej. A ostatní e, e, závislí rodiny príslušníci vaši alebo vašej manželky, či už e, e starší alebo mladší, alebo možno to aj deti, ktoré majú viac ako 21 rokov, ale sú závislí. Áno, toto budete mať k dispozícii po stretnutí online, takže kľud, ne, nemusíte si písať veľa poznámok, všetko to budete mať okamžite k dispozícii. Super. Zatiaľ, čo imigračné pravidlá sú veľmi prísne. Ak máte viac ako 18, otec, brat, sestra, dieťa musíte mať potreby dlhodobej dennej starostlivosti. A táto starostlivosť nemôže byť dostupná v krajine pôvodu. Ak nie je dostupná, alebo si ju nemôžete dovoliť. To je podmienka. Ale zároveň ako britský občan vy musíte mať možnosť zaručiť, že zaplatíte všetky účty v Británii. Takže hovoríme o krajinách, ktoré nemajú absolútne žiadne zdravotníctvo, alebo tam, kde zdravotníctvo je drahšie, možno americké. To doslova viedlo k tomu, že rodiny príslušníci už nemôžu prichádzať do Británie a momentálne je to na súdoch, tzv. Britfits e, výzva sa tomu hovorí a nepochybujem o tom, že podľa článku 8 práva na rodinný život, že to môže byť aj odmietnuté. Takže je to úplne proti smernici o voľnom pohybe alebo rovnom zaobchádzaní, v ktorom sa uvádza, že štáty by mali umožniť prístup a pobyt rodinným príslušníkom, ktorí sú tam uvedení, to znamená, kto to je závislý alebo bol členom vašej domácnosti, vrátanie dlhodobých partnerov. Ďalšia oblasť prípadov, kedy Brit Británia naozaj obmedzuje možnosti, to aj v prípade SYNC e, sú to EU občania, e, v Spojenom kráľovstve sú to Briti alebo pán Hoštáta, e, občania tretej kategórie, by sa dalo povedať, ktorí majú už EU práva, prakticky sú to britskí občania, ktorí šli do zahraničia vo Francúzsku treba, pracovali tam, vrátili sa do Spojeného kráľovstva. Pred 25 rokmi Európsky súdny dvor povedal britskej vláde, že tý, na týchto ľudí sa nevzťahuje národné právo, ale vzťahuje sa na nich EU legislatíva. A je pravda, že vtedy vláda povedala, no dobre, tak potom sa s nimi zaobchádza lepšie. Európsky súdny dvor povedal, dobre, môžete aj vy našich občanov s nimi zaobchádzať lepšie. Ale odvtedy uh, sa to nejak nepresadilo, uh, nezabehlo pretože odmietnutie znamená, popieranie znamená, že dokonca aj teraz v rámci EU nariadení z roku 2016 o imigrácii Brit, vlády sprísnili svoje postupy, pretože sa tam uvádza, že sú iné ustanovenia pre britských občanov, ktorí sú EU občanmi, skutočnými občanmi, namiesto toho, aby ich zaobchádzali s nimi ako s každým iným. Britskí občania sa s nimi nezobchádza tak ako s francúzskými občanmi, ktorí tam išli a pracovali. A žiada sa od nich napríklad, aby britský občan si uplatňoval práva v štáte EEA okamžite po návrate do Spojeného kráľovstva. To svedčí o tom, že toto je akýsi náznak toho, že EU práva, môžete o ne prísť, ak sa vrátite, ak ste robili niečo, medzi tým niečo iné, a vrátite sa potom do Británie, tak poviete, no dobre, teraz sa im budeme zaobchádzať čisto výlučne ako s britským občanom. Takisto si to vyžaduje pobyt v štáte EA. A to nie je požiadavka podľa smernice. A takisto tvrdia, že rezidencia musí byť dlhodobá. To znamená, že vo svetle legislatívy o závislých dospelých rodinných príslušníkoch britskí občania potom povedia, dobre, tak pôjdem do Iskej republiky, budem tam pracovať 3 mesiace, vrátim sa a budeme ju občanom a potom britská vláda tak to teda nie, pretože nemôžete toto jednoducho robiť, lebo my sme povedali, že nie ste EU občana, nemali by sme s vami tak zaobchádzať. A je tam aj test pravosti a tu sa hovorí o tom, že kde je vaše centrum života, či je to presunuté do inej krajiny. Napríklad mal som prípady, kedy rodina, časť rodiny je v Írsku a časť rodiny je v Spojenom kráľovstve kvôli vzdelávaniu a tak ďalej. A vláda povedala, no, dobre, nie, nie celá rodina nezmenila centrum životných záujmov, to znamená, nemusíte uplatňovať na nich práva EU zmluv, a teda slobodu pohybu, a potom povedali, že dobre, ak ste sa vlastne presťahovali, preto aby ste obišli nejaké migračné zákony, ktoré sa nevzťahujú na občanov iných ako EEA, na ktorých sa ináč sa ináč vzťahovali na rodinných príslušníkov, tak potom sa to na vás nevzťahuje, nemáte žiadne výhody. Takže Británia podrýva EU legislatívu tým, že tvrdí, že dôležité sú motívy. Európsky súdny dvor povedal, že to teda neprichádza do úvahy. Um, takže toto robí vláda. A myslím si, že počas rokovaní je veľmi pravdepodobne, že vláda povie, že britských britskí občania, ktoré vykonávali práva, požívali práva EU, to jednoducho neplatí, už sú iba britskými občanmi. Um. A ďalšia vec potom, že sa tu odvolávali sme sa na Európsky súdny dvor, uh, aj tá žiadosť Surrender Sink uh, e, bola napadnutá, aj tá otázka toho, či prídete o EU práva, keď získate britské občianstvo. A to je ďalší dôvod prečo Európsky súdny dvor by mal obsahovať a prečo v podstate tá legislatíva sa mení, pretože v každom prípade britská vláda v budúcnosti ďalej obmedzí tieto práva. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa, že som hovoril dlhšie. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Charlie Jeffrey, profesor na univerzite v Edimburgu. A s potešením mu odovzdám slovo. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne za príležitosť dnes vystúpiť na tomto popolnejšom vypočutí. Požiadali ma, aby som hovoril o Erasmus+. Plus program mobility študentov, ktorý má Európska únia a financuje Európska únia. Oslavuje 30 rokov tento rok, tento program. Budem do určitej miery hovoriť o skúsenostiach Univerzity v Edinburghu o tomto programe, ale budem aj všeobecne sa vyjadrovať. A chcel by som na úvod začať iróniou. Zvažujeme možnosť e, odchodu Spojeného kráľovstva, vystúpenia z programu Erasmus. Práve keď oslavujeme 30 rokov niečoho, čo založil Brit. Jeden z priekopníckých štátnych úradníkov Británie v Bruseli, Aaron Karen Jones, bol to jeden z podstate z takej kohorty ktorí prišli v 73. do uh, komisie uh, z Británie. Bol to vlastne prvý riaditeľ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a zaviedol pilotný projekt, ktorý sa potom stal Erasmom a o 10 neskôr sa ten program rozšíril. Takže naozaj by som ho chcel na úvod pochváliť Tuchto za jeho víziu, odhodlanosť, vytrvalosť a dopad, ktorý mal. Pretože čo Harold Kelly Jones pochopil, no pochopil to, že my, univerzity a spoločnosti okolo nás, žijeme na objavoch, absorpcii a šírení poznatkov a vedomostí rýchlejšie a lepšie cez pohyb, interakciu a výmenu ľudí a myšlienok z rôznych miest. A na univerzite v uh, určite ste sa asi stretli s názorom, Eh, univerzity z Edinburgu a nielen teda v eh, UK, ale aj v Európe a inde, že takýto program Erasmus+, ktorý podporuje pohyb a výmenu, interakciu, ak som povedala, nielen pre univerzity a študentov, ale to niečo, čo eh, predstavuje verejný statok. Je to na prospech e, spoločnosti ako takých a ak to vystavíme riziku, tak ako to vystavilo riziku referendum o Brexite, to je veľký problém, nie len pre univerzity a študentov, ale pre naše spoločnosti, našu spoločnosť ako takú žiaľ, teda našťastie, pardon, tento jednoznačný názor zdieľajú mnohí. Takže o čo ide, aký rozsah má tento problém? Do roku 2020 v, celom, v celej EÚ asi 5,5 milióna študentov bude sa zúčastní výzme, výmeny Erasmus. Obrovský úspech ročná miera v Spojenom kráľovstve 16 tisíc študentov, ktorí odídu na Erasmus eh, v rámci výmenných dohôd a 27 tisíc príde do Británie tu rozlišiť. Vidíte, aký je rozdiel medzi počtom, ktorý odchádza a ktorý prichádza. Prichádza ich viac ako odchádza. Takisto treba mať na pamäti aj to, že Erasmus podporuje mobilitu zamestnancov, univerzitných profesori spolupracujú, e, majú partnerov na iných univerzitách a to zabezpečuje naozaj e, aj ďalšie akademické aktivity. A teraz Univerzita v Edinburgu za posledných 30 rokov asi 12 tisíc našich študentov e, sa zúčastnilo Erasmu a oveľa viac nich prišlo na univerzitu v Edinburgu z finančnej podpory Erasmu. Sme univerzitou číslo 1 v Spojenom kráľovstve, čo sa týka počtu prijatých študentov. E, na šiestom mieste počtu vyslaných študentov máme viac ako 250 dohôd o výmenách cez Erasmus a nedávno sme teda rozšírili Erasmus aj na výmeny mimo EÚ cez medzinárodnú iniciatívu mobility kreditov. Máme 99 výmenných e, programov cez tento mechanizmus. 20 celkového počtu financovania tohto mechanizmu financujeme my v Spojenom kráľovstve. To celé, keď dáte dohromady, znamená transparentne a zrejme, že Erasmus je, je našim najdôležitejším medzinárodným programom pre výmenu a mobilitu a takmer každá univerzita v EÚ vám povie to isté. Aké prínosy z toho máme univerzity v Spojenom kráľovstve, všetky univerzity v Spojenom kráľovstve hodnotili prieskum dopadu Erasmu v Lani a svedčí o tom, že študenti, ktorí sa zúčastnili výmenných programov Erasmu, majú lepšie akademické výsledky majú lepšie úspechy v kariére, len zo pár z nich je nezamestnaných. Absolventi Erasmu väčšinou sú zamestnaní za vyššie platy. Pozrieme sa na to do detajlov v Lani na Edimburgu a e, robili sme prieskum medzi tými poslednými, čo boli na výmenom pobyte. 71%, to je asi 450 ľudí, povedalo, že získali poznatky, zručnosti počas výmeny. Najraz sme také, ktoré by inak nemohli dostať, keby študovali doma. 85% malo pocit, že lepšie rozumejú iným kultúram, 90% je presvedčený o tom, že majú lepšie vyhliadky sa zamestnať, 88% teraz chce pracovať v medzinárodnom prostredí. To sú všetko zásadné, veľké čísla, ale keď to porovnáme s tými 5,5 miliónmi študentmi, ktorí boli za posledných 30 rokov na razme výmenných programoch, tak to je obrovský prínos pre našu spoločnosť. A len tak e, bokom neviem presne, či sa to dá počítať, lebo ak sa to počíta, odhaduje sa, že Erasmus e, viedol k <laughs> vznik asi k milión nových detí e, premietnem to do slov našich študentov. Mám tu štyri svedectvá. Poprvé, bol to fantastický rok a všetky, všetkých by som žiadal, aby robili to isté. Granty boli veľmi prospešné a naozaj tá príležitosť je dostupná pre všetkých. Dostupná pre všetkých, to chcem zdôrazniť. Erasmus má ďalšie financie pre študenty, študentov z chudobných rodín, takže, ktorí nemajú možnosť čerpať z rodinných zdrojov alebo iných, aby pokryli ďalšie náklady e, štúdia alebo práce v zahraničí. Po druhé, výlet do zahraničia cez Erasmus to bolo najlepšie, čo som kedy mohol mať. Žil som nezávisle, zamiloval som sa do inej krajiny, cestoval som po Európe, mimo Európy, stretol som po celom svete super priateľov a výraznou mierou posilnil svoje vzdelanie, významnou mierou posilnil svoje vzdelanie. Tretie svedectvo. Určite sa zlepšila možnosť zamestnať sa, pretože mám skúsenosti zo života v zahraničí. To, že teraz hovorím dobre francúzsky, španielsky a taliansky, je obrovskou um, lákadlom pre zamestnávateľov, pretože bežne Angliča, Brita, Briti majú šokujúcu neschopnosť hovoriť cudzými jazykmi, čo je pravda. A posledné svedectvo. Prosím vás, nedovolte, aby Brexit zničil túto fantastickú príležitosť budúcich mladých ľudí v Spojenom kráľovstve. So what next? Takže čo ďalej? Ako nájdeme, aký módus nájdeme, pokiaľ ide o ponechanie tých výhod, čo možno najviac. Našou ambíciou je, aspoň v Univerzite v Edimburgu, ako aj každá univerzita v Spolnom kráľovstve, chce v plnej miere participovať na Erasme, pretože to je kľúčový prvok aj v rámci tých rokovaní o Brexite. Chcel by som teraz citovať predsedkyniu vlády, kde si stanovila 12 hlavných bodov, ktoré majú kreovať kontúry toho rokovania, uviedla, že chce, aby sme boli magnetom pre medzinárodné talenty. Áno, veľmi dobre študenti, takže treba medzinárodný talent. Takisto možno sú tu nejaké špecifické európske programy, na ktorých by sme chceli participovať. Ak áno, tak musíme patričným spôsobom k tomu aj prispieť a takisto uviedla, že uvítame rozvoj, pokiaľ ide o spoluprácu s našimi európskymi partnermi ohľadne technológie a výskumu. Takže talent, účasť, platenie za tú účasť v takýchto programoch, sústredenie sa na vedu a výskum. Myslím, že väčšina z toho sa vlastne sústredí na finančné programy pre výskum a vedu a nie na Erasmus. Naša ambícia, ambícia univerzity, aby Erasmus sa dostal na tie isté na tú istú úroveň priorit pre britskú vládu. Niektorí môžu uviezť, že to je jednoducho vyberanie si tých hrozienok, tých dobrých výhod a nechcenie akceptácie celkové všetkých dopadov toho nečlenstva. Myslím si, že tie hrozienka to je vlastne zvýznamňovanie tých výhod na jednej strane, avšak Erasmus ako taký je niečo, čo sa vníma ako vzájomný zájomné pozitívum naprieč celou Európskou úniou, či už Spojené kráľovstvo bude plným členom EÚ alebo nie. Myslím, že univerzity v Európskej únie by podporili, ak by Spojené kráľovstvo zostalo plným partnerom, plnoprávnym partnerom tejto um, univerzitnej schémy. A myslím, že z časti preto, že všetci berieme do úvahy, že pohyb osôb a myšlenok je dobrou vecou, ktorá vlastne e, hybnou sílou pre to, čo robíme na univerzitách, ale to takisto je ten prvok anglického jazyka a pokiaľ ide o názor predsedu Európskej komisie, kde sa vyjadril v anglickom jazyku, ja si nemyslím, že sa tento jazyk nejako odporúči. Ja si myslím, že to bude veľká požiadavka v celej Európskej únii, aby ľudia chodili do Spojeného kráľovstva, aby jednoducho študovali v anglickom jazyku to aj naďalej niečo, čo je navzájom prospešné. Takže nie sú to iba hrozienka. Možno sa nám to nepodarí, tak uvidíme, ako teda dopadnú tie uh, rokovania. Aké sú tu alternatívy? Švačiarsko nám ide určitým modelom. Švajčiarsky paralelný systém, tento štýl môže byť aplikovaný ako národný systém v kráľovstve. Možno ako možno aj ten systém v Škótsku, ktorý má svoju vlastnú osobitosť a môže byť zaujímavé dozvedieť sa, že Škótsko napríklad zaznamenalo eh, apely eh, a manifest eh, rektorov a odborov univerzitných, kde hovorili o talentoch Môžeme urobiť niečo takéto, avšak e, stratili by sme vlastne tú značku Erasmus, to je veľmi známa značka a navyše by sme to museli potom ešte aj financovať. Myslím, že tu bude ďalšie apely a ďalšie požiadavky, pokiaľ ide o rozpočet po Brexite, farmári a ostatní takisto budú hovoriť, že oni potrebujú to, čo stratili v v tým, že opustili Európsku úniu, takže my dúfame, že niečo takéto nebude mať rovnaký dojem na rovnakej úrovni. A posledná vec, každá univerzita, ak bude konať individuálne, pokiaľ ide o podporu medzinárodnej mobility, my napríklad naša univerzita, my sme už začali v tejto oblasti konať, pretože my sme za, ponúkli garanciu študentom, ktorí by chceli e, v roku 2018 začať študovať na našej univerzite na tých kurzoch, kde je e, povinný jeden rok v zahraničí, čo doteraz zastrešoval Erasmus, tak my sme povedali, že my pokrieme tie náklady, aj ak už nebudeme dlhšie mm, mať umožnené participovať na Erasme. Ak by každý takto chcel postupovať, tak by sme vlastne mali veľmi neuspokojivú situáciu. Myslím, že miera výmeny bude tak či tak menšia, a bude sa líšiť od univerzity k univerzite a budú tu nerovné príležitosti pre študentov a ja a e, to si myslím, že predovšetkým pokiaľ ide o tých menej zvýhodnených študentov, títo prídu o tieto možnosti a príležitosti. Takže toto sú tie alternatívy, ktoré nie sú až také veľmi žiarivé. A preto na univerzitách si veľmi dobre uvedomujeme, že plná miera účasti na Erasme musí byť kľúčovou prioritou. Ďakujem pekne. Our next speaker is Ďakujem pekne, pani Julia Onslow Cole ktorá je predstaviteľkou uh, skupiny PricewaterCoopers a je kľúčovou expertkou uh, v tejto tomto podniku a takisto je aj predsedkyňou poradenskej skupiny e, primátora Londýna, pokiaľ ide o otázku Brexitu. Ako ste už spomenuli, ja predsedám PWC, kde sa vlastne venujeme viacerým otázkam, ktoré súvisia s Brexitom a som vďačná za tú možnosť môcť sa podeliť s vami o moje skúsenosti, pretože je kľúčové, aby európsky e, poslanci boli súčasťou toho dialógu e, o Brexite, pretože to je kľúčové aj pre biznis. Takže som rada, že som tu. Ja vediem najväčšiu imigračnú sieť, kde máme 1600 expertov zo 71 krajín a v marci tohto roku som bola ustanovená do toho globálneho vedúceho týmu našej organizácie, kde pokrývame viaceré formy služieb právnych a mojou úlohou je e, zabezpečiť porozumenie tých víziev, ktorým čelia podniky e, pokiaľ ide o Brexit. A od referenda vlastne e, som v kontakte s podnikmi viacerých sektorov, od startupov až po multinacionálne podniky a rozprávame sa spoločne o tých výzvach. A pokiaľ ide o tieto moje skúsenosti, podarilo sa mi e, vyabstrahovať niektoré témy, o ktoré by som sa teraz s vami podelila. Takže podniky sa snažili identifikovať Eh, identifikovať eh, tých zamestnancov z Európskej únie, ako identifikovať dopad, pokiaľ ide o tie zmeny v imigračnom systéme budúcnosti. A viaceré podniky mali problémy identifikovať súčasnú pracovnú silu z Európskej únie, pretože v minulosti ne, sa od nich neočakávalo takéto štatistiky robiť budú musieť v budúcnosti takýmto spôsobom postupovať, aby to lepšie pochopili, aby mohli fungovať vo svojej práci ako doteraz. Predtým, než sa spustil článok 50, veľké množstvo, veľká časť britských podnikov podporovalo európskych e, občanov, ktorí pre nich pracovali, dali im informácie ohľadne ich práv prostredníctvom seminárov a workshopov, no aby pochopili, aké alternatívy tu majú. A my sme našim klientom poskytovali veľkú plnú mieru podpory, a hoci to nie je potrebné pre občanov Európskej únie registrovať sa ako občan Európskej únie, boli tu viaceré. Je tu veľké množstvo žiadostí, napríklad aj o trvalý pobyt. Niektorí zamestnávateľia podporujú svojich zamestnancov, pokiaľ ide tieto prihlášky a podniky, ktoré takýmto spôsobom poskytujú informácie zamestnancom alebo podporujú ich prihlášky o trvalý pobyt, informovali, že majú veľké, veľké množstvo zamestnancov z Európskej únie, takže takto sa to dozvedeli. A ten feedback, ktorý sme od klientov dostali, bol veľmi pozitívny, pretože takýmto spôsobom vlastne iba v tomto neistom období sa potvrdilo, akým prínosom sú občania Európskej únie v ich podnikoch pokiaľ ide o spoločnú správu z London First, kde sa sústredíme na dopad migrantov na pracovnú silu v Londýne a na jeho hospodárstvo. Budem rada, ak ten, tento dokument budem môcť e, dať k dispozícii poslancom. Mám niektoré výtlačky so sebou. A cieľom tejto správy je zabezpečiť vláde konkrétne informácie o budúcom systéme pri rokovaní a PwC dostal vstup a náhľad do oficiálnych štatistík ohľadne migrantov, na to, aby sme dostali k dispozícii konkrétne informácie o pracovnej síle, kde sa sústredíme predovšetkým na oblasť Londýna, a to obdobie pokrýva 10 rokov od roku 2005 do roku 2015. Tá správa v závere uvádza, že v priemere každý zamestnanec, migrant prispieva 46 tisícmi libier v rámci tej pridanej hodnoty do roka do hospodárstva Londýna a zhruba 1,8 milióna migrantov, ktorí pracujú, na úrovni 83 miliard, takmer štvrtina celkového rozpočtu pre Londýn. A správa analýzuje takisto aj dopad migrantov na jednotlivé sektory hospodárstva Londýna a e, rozdrobuje sa to na 5 sektorov. A dnes budem teda hovoriť predovšetkým o výstavbe, stavbníctve, finančníctve a e, poistovníctve. Takže zhruba 300 tisíc e, stavbárov, z ktorých polovica sú migranti a z nich polovica sa narodilo v Spojenom kráľovstve. Jedna petina pôjde do dôchodku v najbližších 5 rokoch a zároveň e, tento stavebný priemysel rastie ďalej. Sú tu veľké, je tu veľké množstvo projektov stavby a výstavby domov jednotlivé vzdelávacie systémy nie sú dostatočne vyzasobené študentami a jeden z predstaviteľov tejto sféry mi povedal, že pravdepodobne budeme mať nedostatok e, vzdelaných e, zamestnancov o 5 rokov, ktorý bude veľmi značný. Finančný sektor napríklad je šesti, tvorí šestinu hospodárstva Londýna. Je tu 1,1 milióna zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v celom v Spojenom kráľovstve, viac než 200 tisíc z nich pracuje v Londýne a 15% celkových pracovných síl sa narodilo v Spojenom kráľovstve. Ako si viete predstaviť, moji klienti práve v priemyselní, v odvetví finančníctva sa obávajú, pokiaľ ide o dlhodobú budúcnosť občanov, predovšetkým tí, ktorí sú vo vyšších pozíciách, pretože stále sú to organizácie, ktoré hľadajú zamestnancov, a to nie len zo Spojeného kráľovstva, ale aj z celého sveta národný systém zdravotného poistovníctva zamestnáva 65 eh, tisíc v Londýne iba a naprieč celým Spojeným kráľovstvom zhruba 12 všetkých eh, zamestnancov alebo postov je zamestnaných, je obsadených zo strany migrantov. Európsky doktory tvoria 13 celkového počtu doktorov v Londýne a je zrejme, že populácia Európskej únie je e, kľúčová, pokiaľ ide o zdravotnícky systém. 61, 69% všetkých e, všetkých zamestnávateľov v oblasti zdravotníctva zamestnáva európskych zamestnancov. Táto správa poukazuje na veľmi pozitívny dopad, ktorý majú migranti a mali doposiaľ, pokiaľ ide hospodársky rast. A som skutočne rada, že tak Spojené kráľovstvo ako aj Európska 27 pokázali na to, že práva európskych občanov Spojeného kráľovstva a naopak sú prioritou, pokiaľ ide o rozhovory a rokovania. A podniky, s ktorými som sa zhovárala, sa zhodli a vyjasnenie tejto situácie, čo možno najskôr bude pozitívny signál pre jednotlivých občanov, ako aj pre podniky. Podniky takisto, podnikateľská sféra vníka takisto aj tú implementačnú sféru, aby tu neboli nejaké náhle zmeny, pokiaľ ide migračnú politiku a takisto zdôraznil, že budú potrebovať veľký priestor na to, aby sa pripravili na post-brexitovú imigračnú situáciu. A pokiaľ ide o perspektívu, občanov Európskej únie, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Títo očakávajú od vlády v Spojenom kráľovstve, aby sa ich práva jasne objasnili a vytvoril sa mechanizmus patričných náprav a úprav. Dialóg je dôležitý a takéto fóra sú dôležité pre tú celkovú diskusiu. A súhlasím s pánom Barnierom, ktorý hovorí, že dosiahnutie recipročného recipročnej dohody bude na jednej strane jednoduché, ale aj komplexné, ale myslím si, že sa nám podarí dosiahnuť zmysluplnú dohodu. Ďakujem. Thank you and... Ďakujem veľmi pekne a tento panel ukončíme pánom Jonathan Portenisom, ktorý je profesorom ekonómie a verejnej politiky na oddelení politického hospodárstva e, na King's College v Londýne. Nech sa páči, máte slovo. Dobre popoludne, ďakujem pekne, že ste ma prizvali. Veľa z toho, čo som chcel spomenúť, už bolo spomenuté zo strany mojich predrečníkov, pretože pokiaľ ide jednotlivé detaily a ja podporujem to, čo napríklad povedal čo pán Durfo spomenul v kontexte súčasného právneho systému, v kontexte tých psychologických a právnych otázok, pokiaľ ide občanov, ktorí sú postihnutí otázkou Brexitu, aj z hospodárskeho hľadiska. Takže ja sa budem sústrediť na to, aby som sa venoval takej vyššej všeobecnej úrovni, všeobecnej politiky, pokiaľ ide o možné alternatívy a ja mojimi slovami dúfam, sa neobracam iba na vás v Európskom parlamente, ale dúfam, že aj kom, sa obraciam na komisiu a na vlády členských krajín, 27 členských krajín a predovšetkým na vládu Spojeného kráľovstva. Myslím si, že je najvyšší čas, aby všetky zúčastnené strany skutočne sa pustili do práce a začali e, vo svojom úsilí riešiť túto situáciu patričným spôsobom. Takže ak e, prejdeme na priesiedky, prvú sme už prebrali, ak sa chcete pozrieť na jednotlivé štatistiky, tak to je na tejto priesvitke. Ďalšia priesvitka, e, tu môžeme preskočiť a pozrieme sa na súčasný stav. Takže Pozrime sa na to. Ten chaos, v ktorom sa momentálne nachádzame, sa dal predpovedať. Ja a aj ostatní už poukázali v kampani, že pokiaľ ide o tie uistenia, ktoré hovorila tá strana, ktorá chcela opustiť Európsku úniu, že sa nemusíme ničoho báť, to jednoducho bolo zavázajúce a je to podvod. A bohužiaľ takto sa to aj preukázalo. Bohužiaľ, od tohoto času a vlastne už som spomenul jednotlivé dôvody, administratívne ťažkosti, ktoré sú spojené napríklad s overovaním práva na pobyt, na čo poukázala aj moja predrečníčka, ale takisto aj tie právne komplexné problémy, ktoré napríklad súvisia s rodinným právom, na čo poukázal pán Durfo, všetkým pokiaľ ide o e, rodinné zlúčenie s manželkou alebo s deťmi, Takže nie len to, že malé členské štáty urobili málo na to, aby riešili toto právne vákum, sú tu niektoré kroky, ktoré tú situáciu ešte zhoršujú. Napríklad 27. odmieta urobiť nejaké predstavenie na vysokej, vyjadrenie na vysokej úrovni, aby sa venovali technickým záležitostiam. A poprosil by som vás, aby ste hovorili pomalšie, pretože sú tu tlmočníci, ktorí to musia zvládať. Ja viem, že nie všetci hovoria po anglicky, ale pre tlmočníkov je to ťažké, to tempo. Takže 27. ja rozumiem tie politické dôvody, ale je to stále polutovania hodné, že tu nie je takéto vyjadrenie na vysokej úrovni, alebo nie je tu nejaká technická diskusia, pretože to situácia vyžaduje. A to odmietnutie zo strany 27. riešiť to, to vlastne umožnilo vláde v Spodnom kráľovstve nerobiť nič. A toto podľa môjho názoru nebolo správne, bolo to iba nejaká výhodná výhovorka na to, aby sa vyhli tej, kompl- tej komplexnosti problémov, ktoré tu máme. A čo ešte horšie, vlastne to zlé zachádzanie niektorých eh, občanov, ktorí chceli požiadať o trvalý pobyt, a už to tu bolo popísané, samozrejme zhoršilo ešte tie obavy, ktoré ľudia majú. Navyše, toto otrávilo celkovú atmosféru a sú tu dobré dôvody, úprimne povedané, na to, že jednoducho občania nedôverujú teraz riešenie tejto situácii. Vidíme, že vláda Spojeného kráľovstva pravdepodobne tieto svoje sluby v tejto oblasti nebude plniť. Je tu ochota. Komisia má usmerenia, pokiaľ ide o rokovania budúcnosti. Dúfame, že ich rada schváli. Sú takým pozitívnym krokom a ponúka to, ponúka to určitú možnosť e, ísť smerom resetu. treba riešiť e, tých situácií detailne na to, aby sa zabezpečili práva občanov 27, ako aj Spojeného, občanov Spojeného kráľovstva Európskej únii. Myslím si, že toto, a je to dôležité ozrejmiť, že to, čo komisia predložila, je vlastne presne to, čo tí, čo boli za odchod, vrátane Borisa Johnsona, ktorí to slubovali, slubovali to občanom Spojeného kráľovstva, ako aj občanom e, Európskej únie v Spojenom kráľovstve. Takže do istej miery to bolo také maximalistické stanovisko, takisto stanovisko zo strany tých, ktorí sú momentálne vo vláde, ktorí svojho času podporovali Brexit. Zároveň stanovisko Spojeného kráľovstva ešte stále nie je jasné. Spojené kráľovstvo stále hovorí a to vítam a myslím, že je dôležité uznať tú také úprimné stanovisko zo strany Spojeného kráľovstva, ale chcú zabezpečiť predovšetkým práva pre rezidentov na recipročnej báze, ale bolo to doposiaľ dosť vágne, pokiaľ ide o otázku, kedy sa to celé ozrejme a čo ešte dôležité, pokiaľ ide o právne záruky, ktoré by mali byť spojené s tými právami, pretože pokiaľ je rodinné právo. A takisto aj pokiaľ ide o politický dopad týchto práv, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, pokiaľ ide o ten princíp recipročnosti, ale málo sa povedalo o ostatných právach a pokiaľ ide o nejaké vynúcovacie prvky, okrem toho, čo je stanovené vlastne v domácom práve. Takže, kde sa teraz momentálne nachádzame? Podľa môjho názoru, 27. navrhuje dobré východisko, ale myslím si, že by bolo rozumné, aby Európska 27 uznala legitímne obavy Spojeného kráľovstva v dvoch oblastiach. Poprvé, a pán Dörfer vlastne už to naznačil, v súčasnosti občania Európskej únie majú viac práv ako občania Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o manželstvo, predovšetkým k pokiaľ ide o manželstvo s občanmi európskych štátov. Bude ťažké vysvetliť, prečo občania Európskej únie majú viac práv ako občania Spojeného kráľovstva. Dá sa to vyriešiť napríklad tým, že sa to dá na rovnakú úroveň, ale myslím, že to závisí od zvyšku Európskej únie, aby uznali, do akej miery vláda e, Spojeného kráľovstva vyrieši tieto e, výzvy, ktoré sú pred ňou. Takže nemyslím si, že by sme sa tomu nemali venovať, ale myslím si, že treba si uvedomiť, že vláda Spojeného kráľovstva má legi- legitívne obavy, pokiaľ ide o túto otázku. Po druhé, pokiaľ ide o pokračovanie v pokiaľ ide o súčasný stav, tento bude neakceptovateľný pre Spojené kráľovstvo. Myslím si, že žia- požiadavky vlád 27 štátov, aby tu bola nejaká nadnárodná kontrola nad tým systémom, myslím, že to správanie sa Spojeného kráľovstva v tejto oblasti je jednoducho akceptovateľné v súčasnosti a dá sa pochopiť. Ale tá situácia by skutočne mohla trvať, pokiaľ ide o potvrdenie tých práv ešte aj detí, e, veľmi dlho mohlo by to trvať až niekoľko sto rokov. Takže treba sa venovať predovšetkým konštruktívnej snahe riešiť tieto problémy. Toto ja navrhujem. Poprvé, bezprostredné kroky, ktoré treba prijať teraz. Spoločná politická deklarácia, ktorá celkom jasne ukáže, že všetci sa zhodu na tom, že každý nový systém bude znamenať minimum, že všetci občania EÚ, e, ktorí sú rezidentmi v Spojenom kráľovstve v zmysle e, článku 50 že tu nebudú komplexné byrokratické obmedzenia a všetci existujúce, všetky existujúce práva budú zaročené na eh, obdobie po Brexite. Kompromis na oboch stranách, vytvorenie dôvery, konstruktívna atmosféra. Mali by sme tento eh, materiál eh, roz, odlišiť od finančných záväzkov toto určite nepodkope pozíciu e, e, Európskej únie, že všetky e, otázky musia byť dovršené pred diskutovaním a budúcich vzťahov. A že to nebude rukojemníctvo v tejto súvislosti. Po tretie, vláda Spojeného kráľovstva by, by mala unilaterálne pozostaviť terajší proces pre trvalý pobyt. Mala by stanoviť cieľový dátum na zavedenie nového systému nové kritéria by e, nezahrňali momentálne problematické a právne spochybniteľné požiadavky na komplexné zdravotné poistenie, ktoré nebude e, u uchádzačov vyžadovať e, zdať sa ich pasov a kde sa dôkazné bremeno presunie. To je to, čo by mali robiť všetky strany a ako by vyzeral záverečný dojednanie je tu množstvo podrobností. Je to určitý náčrt poprvé. Všetci, ktorí e, budú mať minimálne v deň Brexitu minimálne 2 roky e, budú mať trvalý pobyt, by mali mať poskytnutý a ponúknutý nový štatút v rámci domáceho pristahovaleckého práva. Kvalifikačné kritériá by, by, nemali, by mali byť interpretované liberálne s občanmi, nie s, e, u, obč- u vlády, nie u občanov. Všetci s týmto novým štatútom budú mať všetky práva v rámci e, práva EÚ. To znamená 5 rokov po Brexit e, Day. Nezávislé mechanizmy vykonávania so zastupcami z EU 27 a právneho systému Spojeného kráľovstva, kde bude možno zapracovať dohodu podľa článku 50. Toto upokojí občanov 27. kde ide unilaterálne rozhodnutia bez toho, že by sa e, e, vymáhalo e, súdne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Po tomto období tí, ktorí budú s týmto štatútom naďalej rezidentmi, budú mať na výber získať občanstvo krajiny, v ktorej e, majú sídlo, kde budú mať prístup e, ako iní občania, alebo stály pobyt v zmysle domáceho zákonodárstva, kde je zaručené trvalý pobyt vrátane minimálnych práv. Všetky krajiny Európskeho spoločenstva, e, ekonomického hospodárskeho priestoru budú mať plné uznávanie e, do duálneho občianstva bez negatívnych dopadov. V určitých krajinách sa bude musieť meniť domáca legislatíva. Bez toho, že by sa strácalo občianstvo teraz alebo neskôr. myslím si, že niečo, čo e, znamená určitý kompromis na oboch stranách, dáva občanom určité uistenie. Zabezpečuje to ľudí, tí, ktorí sú priamo postihnutí, že, že ich štátu zostane nezmenený na značné obdobie, že bude tu platiť medzinárodné právo. Záverom 27. EÚ a Spojené kráľovstvo majú zodpovednosť voči občanom, ktorí v dobrej viere Eh, sa rozhodli vykonávať svoje práva na voľný pohyb. Do tejto chvíle to výrazne zlyhalo kde sa dávali, eh, kde treba ľudí sa nastoliť pred politiku. Thank you very much. And now time... Ďakujeme a teraz i ja poďakujem eh, za vaše príspevky vám, odborníci, Predložili ste tu množstvo dôležitých otázok. To... Teraz si, vy, si vypočujeme pani Barnšov a pani Wilkinson, ktoré vykonávali v rámci petície správo každého európskeho občana obrátiť sa na Európsky parlament a na výbor pre petície. Teším sa, že tu ste s nami. Povedzte nám o vašej situácii a požiadavky, ktoré máte. Najprv si e, vypočujeme pani Bašov. Chcela by som poďakovať parlamentu i petičnému výboru za pozvanie. Keď som podala petíciu po hlasovaní o Brexite. nepredstavila som si predstaviť, že jedného dňa tu budem o tom diskutovať s vami všetkými. Ako veľký e, nadšenec pre e, zákony EÚ je to pre mňa veľkou cťou. Tiež je veľkou cťou, keďže môžem povedať, že som britskou občiankou, pretože popri tomto občianstve mám aj občianstvo Európskej únie. Preto moja petícia argumentuje, že EÚ musí takisto Eh, obhajovať práva Britov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. V, počas rokovaní o Brexite, keďže my strácame naše občanstvo EÚ. Súdny dvor uznal, že občianstvo EÚ je základným eh, štatútom všetkých členov. A toto občianstvo nám dáva množstvo dodatočných práv a ochrán veľkého významu. V prípade Zombrána súdny dvor takisto uznal, že cezhraničné elementy neboli potrebné, aby sa evokovala ochrana v zmysle e, zákona, e, zákonov EÚ pre občanov. Preto je tu povinnosť chrániť každého občana EÚ v rámci členských krajín, vrátane všetkých občanov Británie, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ktorí e, nedobrovoľne strácajú teraz svoje občianstvo EÚ. Referendum Spojeného kráľovstva, či opustiť EÚ, viedlo k 52% hlasov v prospech odchodu. 48% e, Britov chcelo zostať. Tento výsledok sa týka dospelých občanov, ktorí volili. Nezahrňa celkový názor každých, každého občana e, e, Spojeného kráľovstva. Veľké percento sú predsa mladí ľudia, e, mladší ako 18 rokov. To znamená, je tu množstvo európskych občanov, ktorí sa nemohli vyjadriť či chcú opustiť EÚ, alebo tí, ktorí sa rozhodli povedať, že, zostať, že chcú zostať. Dopady Brexitu pre občanov Spojeného kráľovstva sú tie, že naše práva z voľného pohybu už nemáme. To sú tie najzákladnejšie práva, ktoré zmluvy stanovujú už sa na nás ani nevzťahuje ochrana základných práv v rámci charty. Navyše, pripravili nás, e, nás štatút ako občanov EÚ. Európska únia stráca členskú krajinu a čoraz e, intenzívnejšie spájanie sa narúša. Čo možno urobiť? Možno dosiahnuť dohodu aby fungoval prechodný zákon, ktorý zaručí všetkým e, občanom Británie práva v rámci EÚ po odchode, ak sa udeje, je riešenie mať určitý špeciálny dátum, kedy každý novonarodený Brit alebo naturalizovaný občan e, už nebude mať e, unijné občanstvo tento princíp je známy v zákonu o štátnom občianstve e, v Británii. Rôzne práva závisia podľa od toho, kedy a kde ste sa narodili. Dohoda, ktorá všetkým Britom zaruš, zaručuje zachovať si britské občianstvo, to nám však nedáva lepší všiu dohodu od počiatku. Ďalším iným členským krajinám to nedá a motiváciu odísť. Pretože žiaden britský občan v budúcnosti nebude mať e, tieto práva. My budeme vlastne s e, deťmi v EÚ, kde doteraz EÚ sa zastávala všetkých občanov a to ukazuje, aká odhodlaná je EÚ v svojich prísľuboch chrániť e, práva a princípy v rámci svojho dosahu. Prínosy členstva sú jasné. Občan, ako občan EÚ viete, že EÚ bude bojovať za vaše práva až do konca. Naše národná vláda konala nezodpovedne tým, že ponúkla referendum. v rámci konzervatívnej strany referendum a, a, kampaň použila zavádzajúce štatistiky, racistickú propagandu, šírenie strachu a nedostatok argumentov o skutočných dôvodoch ľudsk- nespokojnosti ľudí. Výsledok je ten, že každý Brit je trestaný stratou najzákladnejšej slobody, akú e, sa zaviazala EÚ chrániť a dodržiavať. Ako právnička pre oblasť pristahovalectva videla som, ako zákony EÚ zlepšujú ľudské životy. Viem, aký e, mocný môže byť obhajca základných práv. Jednoducho ľudia si neuvedomujú, aké ochrany sa na ne vzťahujú v rámci ich občianstva EÚ. Ja si cením e, hodnoty voľného pohybu. Je to niečo, čo mnohí, mno, e, za čo by mnohí ľudia, ktorý, ktorým e, dávam rady, e, za čo by dali toľko. pre nás neostal nikto, kto by za, za, za nás bojoval v, týchto právach. Manifest uh, konzervatívnej stra, strany naopak hovorí o konci uh, práv voľného pohybu. A to znamená, že moje práva, moje základné slobody sú dotknuté. Bojím sa o budúcnosť bez ochrany formou charty alebo do, dohôd a smerníc bude tomu tak, že ja či ďalší britskí občania už nebudú mať možnosť oprieť sa o mocné princípy priamých či nepriamých dopadov v našich národných súdnych inštanciách. Už sa nebudeme môcť e, obratiť na Európsky súdny dvor. To je predsa veľmi dôležité v čase, keď máme vládu, ktorá tak veľmi chce obmedziť naše právo na súkromie. Práve tu musím súdnemu dvoru osobitne poďakovať za nedávne decembrové rozhodnutie, kde mnohé e, rušivé e, ustanovenia v našej charte e, boli zablokované. Iróniou je, že samotný tento prípad bol odročený e, na, alebo teda posunutý na, e, na Európsky súdny dvor pánom Davisom, ktorý je terajším ministrom pre Brexit. Bojím sa tiež vlády, ktorá chce explicitne mať nepriateľské prostredie pre pristahovalcov, obrovské poplatky za víza a príplatky e, za zdravotnú starostlivosť. Osud, ktorý postihne mnohých bezmocných občanov EÚ. Chcem pripomenúť parlamentu a jeho poslancom, e, občanov, e, britských občanov, ktorí momentálne vykonávajú svoje práva voľného pohybu v ďalších krajinách EÚ takisto e, stratia svoje práva v zmysle nariadení EÚ, keď sa budú s členmi rodiny vraciať do Spojeného kráľovstva. V neposlednej miere bojím sa vlády, ktorá chce nahradiť ľudské práva e, britským e, zákonom, akýkoľvek bude, alebo zoznamom práv, ako právnička, viem, že moje práva v charte vlastne odzrkadlovali Európsky dohovor o ľudských právach, ak by vláda chcela ich v budúcnosti naozaj vykonávať. Bolo príjemné vedieť, že ste tu boli, keď vás, sme vás potrebovali. ak EÚ bude potrebovať zastávať sa svojich, ak kedykoľvek potrebovala zastávať sa svojich občanov, je to teraz. Britskí občania EÚ, ktorí uh, uh, budú konfrontovaní so stratou svojich základných slobôd. Prosím, neopustite nás, keď e, vás potrebujeme najviac. Preto žiadam parlament, a negociátorov za EÚ, aby nezabudali na všetkých e, svojich občanov. A naozaj apelujem, aby ste neobetovali nás, Britov, e, zatiaľ, aby ste bojovali za naše práva v rámci tohto, e, tejto katastrofy v Brexitu. Ešte stále dnes sme Európskou 28. Áno, sme e, ešte stále 28. A teraz veľmi rada e, dám slovo pani Anne Wilkinson. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you. Um, distinguished members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Dámy a páni, vážení poslanci, ďakujem vám za pozvanie aby som vám dnes popoludne mohla vysvetliť našu petíciu. Je veľmi povzbudivé vypočuť si takéto úprimné obavy zo strany nielen parlamentu, ale aj komisie i ďalších 27 e, členských krajín v prospech európskych občanov a pokiaľ ide o obavy e, spojené so stratou ich práv. Zaručovanie práva pre občanov EÚ je prvou priorit, najdôležitejšou prioritou v budúcich rozhovoroch v zmysle článku 50. Ostáva však skutočnosťou, že, občania, že práva občanov spadajú do rámca dôležitých rokovaní, ktorých výsledok je e, nejasný a nič sa nedos- ne- nerozhodne, kým sa nerozhodne všetko. Moja petícia číslo 132.17 žiada parlament, aby zvážil alternatívny prístup k problému. V tejto petícii argumentujem, že práva e, občanov EÚ, ako nohle sú nadobudnuté, nemožno odobrať. A preto nie je primerané urobiť z nich predmet v rokovaní medzi EÚ a odchádzajúcim štátom. Môj argument je záležitý na rozsudkoch súdneho dvoru a na základe zmluv ešte predtým, než zmluvy zaviedli koncept európskeho občanstva, súd definoval Európske hospodárske spoločenstvo, ktoré tedy predchádzalo EÚ, ako e, entitu, ktorá vytvárala nový právny poriadok medzinárodného práva. Nielen členské krajiny, ale aj občania tu boli zahrnutí. Nezávisle od legislatívy členských krajín, komunitárne právo má im dávať práva, ktoré sa potom stávajú súčasťou ich právneho dedičstva. Samozrejme, e, citujem konkrétny e, prípad z Holandska. Vytvárajúc Európsku úniu o 30 rokov, zmluva zmenila povahu týchto práv vytvorením priameho politického prepojenia medzi občanmi členských krajín a Európskou úniou. Ak e, máme mať e, právo na občianstvo v zmysle zmluv, e, jednotlivec musí mať národnosť, štátne občianstvo členskej krajiny. Nadobudnutie občianstva je automatické. Jednotlivec nemôže odmietnúť alebo, alebo zamietnúť toto právo. Občianstvo je potom doplnkové k, ku kvalifikujúcemu štátnemu občianstvu ale to je veľmi umyselne eh, vybrané slovo, to doplnkové. Smluva z NIS hovorí eh, o občianstve ako doplnok, ale to slovo doplnkový je vo všetkých verziách zmluv eh, momentálne platných. Na to budnutie občanstva, tvrdím ja, sa líši od práva, ktoré vyplýva z jeho vlastnenia. Tieto práva sú zaručené zaručujú ústavnoprávny štatút tým, že sú zakotvené v zmluvách a nevyžadujú e, zásah od členských krajín. Smernica 2004-38, tzv. Smernica o občianstve, zdôrazňuje priame prepojenie medzi úniou a jej občanmi. Explicitne stanovuje, že právo na voľný pohyb a prevádzku sú základné, osobné a priamo vyplývajú zo zmluvy bez potreby akéhokoľvek administratívneho aktu. Smernica bola vlastne kodifikáciou rozhodnutí súdneho dvora k tejto téme. A ten, tie zákony v tejto oblasti sa nadalej rozvíjajú. Tu sa veľmi štedro definujú práva, práva občanov a definujú sa reštriktívne ako náhle členská krajina opustí úniu, jej občania už nebudú mať potrebnú kvalifikáciu na nadobudnutie občianstva EÚ. Ale ja tvrdím, že je jednomyselné e, odstúpenie členskej krajiny nepostačuje na to, aby sa občanom odobrali práva, ktoré získali v rámci práva EÚ. Práva poskytnuté zmluvou môžu byť odvolené len zmluvou. Smluvy nehovoria e, nejakým spôsobom o e, rezignácii občanov, ich vykázanie alebo konfiškáciu týchto práv, ktoré sú súčasťou e, právneho dedičstva týchto občanov. Obmedzenia môžu byť volené na ich výkon a súdny dvor ich bude samozrejme reštriktívne interpretovať, ale nie pokiaľ ide o ich existenciu. Zmluvy zabezpečujú posilnenie ustanovenia k, k občanským právam. Nikde sa nehovorí o ich vymazaní. Článok 50 hovorí, že zmluvy sa nebudú vzťahovať na štát po e, vystúpení, ale nehovorí sa o občanoch. Terajší text e, e, vyjednávacích smerníc komisie hovorí, že občanské práva majú byť chránené práva, ktoré sú zdedené, na, udelené na celý e, život. To ide vlastne v zmysle môjho, e, môjho argumentu. Takisto možno hovoriť o reciprocite a výsledku ako celku. V najlepšom prípade európsky občania majú pochybnosti o dva roky. Z praktického pohľadu je tu naliehavosť vyjasniť to. A občania by nemali byť zohľadnení. Ja v mojej petícii žiadam parlament, aby žiadala od súdu názor podľa článku 281 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie, či EÚ je kompetentná rokovať o individuálnych právach európskych občanov v rámci dohody o Brexite alebo či je to súčasť jednot... právneho dedičstva jednotlivcov, ktoré nemôžu byť odňaté a preto sa o nich nedá ani smie rokovať. To je v súlade s článkom 281 odsek 11. Členský štát, Európsky parlament, Rada alebo komisia môžu získať stanovisko súdneho dvora o tom, či dohoda je v súlade so zmluvami stanovisko súdu je proti, tak potom takáto dohoda nemôže nadobudnúť účinnosť, pokiaľ buď nebude pozmenená, alebo nebudú revidované zmluvy. Súd uh, musí rozhodnúť o otázke kompetencie, Aj to v záujme inštitúcií spoločenstva a dotknutého štátu vrátane mimo členských štátov EÚ, aby si túto otázku dali objasniť na začiatku rokovaní a dokonca ešte aj skôr. Uh, ako sa pustia do rokovaní o tejto otázke. Jediná podmienka, ktorá by to potvrdila, je to, že výsledky rokovania by boli známe skôr, ako sa začne rokovať. To je medzinárodná dohoda z roku 1971 a Takisto sú tu ešte aj nedávne rozhodnutia z roku 2011 o medzinárodnej dohode o e, sporoch o patente. E, ja predpokladám, že súd veľmi pravdepodobne vyhlási túto otázku za prípustnú a ak áno, tak potom e, nedobrovoľné odnímanie práv EU občanov bude podliehať testu proporcionality a bude sa zohľadňovať dôsledky takéto rozhodnutia pre dotknutú osobu ak to bude relevantné, tak aj pre rodinných príslušníkov, čo sa týka straty práv, ktoré požíva každý občan únie. What would mean, that mean for the negotiation? Čo by to znamenalo pred eh, rokovaniami? Pre všetkom si myslím, že by to zjednodušilo celú situáciu, pretože ak sa ujasní, že práva EÚ občanov sú neodňateľné, tak sa bude rokovať iba o spôsobe, ako ich Spojené kráľovstvo bude chrániť. Dobre, môžete povedať, že to je nekorektná výhoda jednej strany voči druhej, ale ja k tomu poviem následovné. Predstavte si konečný cieľ na záver Brexitu. Je konečným cieľom EÚ povedať dovidenia Spojenému kráľovstvu? Ak áno, tak dobre, tak to je smola. Alebo je cieľom nejaká šťastná budúcnosť, v ktorej Spojené kráľovstvo sa opätovne pripojí ako plnohodnotný člen plnohodnotnej fungujúcej Európskej únie. Ak je toto konečný cieľ, tak vám chcem pripomenúť význam mladých ľudí v Spojenom kráľovstve a to, aby boli za európsky projekt. V Lani veková skupina, ktorá bola najviac proti zachovaniu zotrvaniu v EÚ bola skupina 60 až 74. O pár rokov, teda momentálne môžu voliť od 18, o pár rokov budú možno voliť od 16 ak to potrvá 10 rokov, aby krajina prehodnotila túto otázku, tak títo mladí ľudia, ktorí o 10 rokov budú mať medzi 16 a 24, to sú deti, ktoré majú teraz 6 až 14 a budú vyrastať v úplne inom prostredí ako v tom, ktoré dalo im, starším bratom a sestram veľmi pozitívny názor na Európsku úniu. Vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem, že ste si vypočuli moju petíciu. Ďakujem. Uh, ďakujem odborníkom a aj predkladateľom petícií. Žiadne ďalšie pripomienky, pretože meškáme, ale vidíte z reakcií, ako veľmi si oceníme vaše vystúpenia. Meškáme a dostane priestor aj europoslanci, aby mohli zareagovať na všetko, čo tu zaznelo a mohli vyjadriť to, čo chcú vyjadriť, ale ešte predtým sme sa dohodli, že na krátučko dáme priestor dvom organizáciám. Nový Európanie, organizácie občanských práv, e, hnutie pre spravodlivosť a požiadam ich, aby sa naozaj obmedzili. Každý dostane 4 minúty. Poprosím vás, dodržť. pomôžte mi tým, že sa zmestíte do 4 minút. E, už aj preto, že sme vynimočne sa dohodli, že vám dáme priestor vystúpiť. Takže noví Európania. Sajma, nech sa páči. Sajma za nových Európanov. Ďakujem. Pokúsim sa hovoriť krátko. Máme briefing, informáciu, ktorú sme dali k dispozícii. Takže tieto informácie vám môžeme dať ďalej k dispozícii. Aby som na úvod chcela povedať niečo, čo som včera počula od britskej vlády. Tá povedala, že budú rokovať práva EÚ o národnosti jedno po druhej. Pod nás je to úplne nepriateľné. Jeden z našich členov, to je profesor Emmy Vandersen, uh, eh, Sarma, poprosím ťa, trošku sa vzdiali od mikrofónu. Ten povedal, že je stále väčší, väčšia obava medzi terapeutmi v Británii ohľadom zhoršenia duševného stavu, stavu mnohých občanov, ktorí sú pod veľkým e, duševným tlakom za posledné roky, e, pretože sa tu ide, ide o to, že sa s ním bude zaobchádzať ako s druhotriednými občanmi, tým pádom výrazne vzrastol ich stres a e, britská vláda má viac ako povinnosť riešiť túto situáciu. Chcem hovoriť o tom, čo je dobré, čo je zlé, čo sa dá ešte zlepšiť. Chcem sa poďakovať EÚ za stanovisko, ktoré ste zaujali, ste obhajovali práva občanov. E, keď žijete v Británii, slovo EÚ väčšinou zlé slovo a ľudia väčšinou tvrdia, že EÚ nič nerobí pre nich. Takže v mene občanov, miliónov EÚ občanov, ktorých zastupujeme, sa vám chcem poďakovať. Ale toto sú mimoriadne okolnosti Neexistujú žiadne predpisy, žiadne pravidlá. My chceme, aby EÚ išla o krok ďalej. Potrebujeme, aby EÚ bola veľmi odvážna, ambiciozna a naozaj odvážna. A myslím si, že morálna, zákonná aj politická povinnosť poskytnutia jednostranných záruk britským občanom, ktorí žijú v EÚ. Z politického pohľadu to dostane e, Britániu do zlej situácie. My sme presvedčení, že naši, o našich právach by sa nemalo rokovať. Práva občanov by mal byť predpokladom pre vôbec začatie rokovaní z EÚ. Takže e, vzhľadáme na európskym inštitúciám, aby zvážili možnosť e, takýchto pravidiel. 4, viac ako 44 EU občanov v Spojenom kráľovstve sa necíti byť vítaní v Spojenom kráľovstve. To je veľká obava. Sú tu problémy s súdržnosťou komunít. Samozrejme, britská vláda s tým nič nerobí. A na miestnej regionálnej úrovni, napríklad v Londýne, EU občania sú vítaní. Takže len stručne odporúčania, čo sa týka zlepšenia procesu registrácie potrebujeme jednoznačnosť ohľadom si aj požiadaviek. Je pre nepriateľné, že je tu právne stanovisko komisie v tom zmysle, že naše práva boli porušené a že sa s tým nedá nič robiť a že neexistuje žiadna úľava pre občanov, e, ktoré pre NHS nemôžu v podstate tvrdiť, že majú trvalý pobyt. Takže chceme vyjať tlak na komisiu, aby vysvetlila, aké zatiaľ stanovisko pre milióny EU občanov. My chceme, aby sa zjednodušil systém v Británii a aby boli opravné prostriedky v prípade zamietnutia, aby britská vláda bola proaktívna a predkladala dôkazy. Zároveň máme dôkazy britských občanov v EÚ, ktorí majú problémy zase v EÚ. Takže navrhujem, by sme sa pozreli na harmonizáciu týchto procesov, pretože trvalý pobyt sa získava a nemal by mali znať povinnosť o to žiadať. A teraz odovzdám slovo kolegovi. Máte 5 sekúnd. E, veľmi rýchlo naviažem, poviem len toľko, že argument e, jednostranného uznania je podložený aj právom na súkromný a rodinný život, tak ako je to v Európskom dohovore o ľudských právach. A to je aspekt medzinárodných ľudských práv v tejto diskusii, ktoré žiaľ nikto zatiaľ dostatočne nezdôrazňuje. Musíme zdôrazniť, že e, e, e, všetci sú viazaní Európskym dohovorom pre ľudské práva a preto musia uznať právo na rodinný a súkromný život čo najskôr. Dúfam, že aj snad cez uznesenie o ktorom hovoril Giefer Hofstadt. Ďakujem pekne, noví Európania. A teraz na 4 minúty Jane Golding, Briti v Európe. Ďakujem pekne, ja si naozaj cením túto príležitosť vystúpiť v mene Britov v Európe, čo je koalícia 11 britských zoskupení občanov v celom EÚ E, ako aj občania Británie, aj britskí občania v EÚ žijú vo veľkej neistote už 10 mesiacov. Nevedia sa rozhodnúť e, o súkromnom živote, o pracovnom živote, žijú v akomsi vzduchoprázdne. Pre tie zraniteľnejšie, pre všetkým pre dôchodcov je to obrovská záťaž a prejavuje sa to na ich zhoršenom zdraví. Nemali by sme zabúdať, že väčšina týchto britských občanov nemohli hlasovať v EU referende. Takže z týchto dôvodov British in Europe, naša koalícia, víta Európsky parlament eh, usmernenia prerokovania, ako usmernenia a prerokovania, ktoré prijala Európska rada 28. apríla. To obrovský krok vpred k získaniu väčšiny práv, ktoré sa snažíme zachovať, ako aj čo sa týka podrobností, vítam teda aj rokovací, um, rokovacie usmerenie komisie. Pripravili sme alternatívny dokument pred Bielou knihou eh, eh, britskej vlády vo februári a našim hlavným cieľom je zabezpečiť to, aby jednotliví občania neboli retrospektívni a nená, mm, eh, západne ovplyvnení tým, keď e, Británia odíde z EÚ. To sa týka britských občanov v EÚ ako aj európskych občanov v Británii. My všetci v dobrej viere sme sa presťahovali do iného členského štátu, spoliehali sme sa na práva EÚ občanov, pre všetkým na právo voľného pohybu. Takže otázka je otázkou zásadnej spravodlivosti pre obe skupiny. A podľa nás občianstvo znamená, že všetky práva, ktoré boli získané alebo ktoré sa získavajú ešte keď Británia bola v EÚ, tie by mali pretrvať. A chcem len potvrdiť, právo na pobyt to nestačí. A preto sme veľmi radi, že rokovacie usmenenia to jasne popisujú. Napríklad právo ostať na území ako odborník, že v Nemecku ako napríklad ja. To vám nepomôže, ak vám nikto neuzná kvalifikáciu, pretože nem, nie ste európskym občanom. Takisto dôchodok pre ekonomicky neaktívne osoby nemáme právo zdravotnej starostlivosti, ale máme právo ostať na území. To vám veľmi nepomôže. Ako Miša Banie povedal minulý týždeň vo svojom vystúpení, e, všetky tie milióny občanov, ktorí sa to týka, by mali mať právo žiť ďalej, ako keby k Brexitu nikde nedošlo. A to by sme chceli, pretože po referende všetko, na čo sme sa spoliehali, všetko, čo sme považovali za samozrejme, základ, na ktorom sme stávali náš život, v podstate nám niekto vytrhol spod nôh. A preto žiadame EÚ aj Spojené kráľovstvo, aby sa pridržiavali hlavných princípov. To znamená, že občania nebudú retrospektívne postihnutí tým, že Spojené kráľovstvo opúšťa EÚ. A chcela by som zareagovať ešte na jedno vystúpenie z panelu Jonathan Porches. Ja by som tvrdila, že občianstvo nie je superliekom pre všetko. Ako som už spomenula, sú tu problémy vzájomného uznávania kvalifikácie a mnoho zložitých vecí, ktoré nie sú pokryté jednoducho získaním občianstva. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem obom organizáciám a teraz europoslanci. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa. Rád teraz odovzdám vedenie Renate Weber. Ďakujem pekne. Áno, naozaj meškáme už. Takže už mám 13 poslancov a chcela by som vedieť, kto ďalší by sa chcel ešte vyjadriť. 14. Dobre ste na zazname. Najlepšie bude, ak sa prihlasíte teraz. Prihlaste sa teraz. Na jedenkrát všetci, dobre? Dobre, takže uzatváram zoznam, ale musím sa hlboko ospravedlniť maximálne dve minúty každý z vás, pretože naozaj už je neskoro. Sofie Intveld ako prvá. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem všetkým za vystúpenie, za svedectva dnes popoludní. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá príležitosť pre občanov eh, vyjadriť sa, vystúpiť na pódiu a naozaj na mňa veľmi zapôsobili tie osobné príbehy, ktoré som si vypočula za posledný mesiac. Zamýšľala som sa nad tým, že hovoríme o tom, ako keď to bola nejaká právna záležitosť, ale to nie je technická právna záležitosť, to je morálna otázka, to je otázka ľudskosti. Ak e, sa na to pozrieme trošku z iného pohľadu, povedzme, že je tu nejaká stredne veľká krajina, 15-20 miliónov ľudí, kde ľudia nemajú žiadne zásadné ľudské práva, žiadnu právnu istotu, rodinu môžu oddeliť kedykoľvek, môžu vás deportovať, môžete prísť o prácu, môžete prísť o uznanie profesné z večera do rána. Ako by sme nazvali takúto krajinu? Nazvali by sme ju nejakú bananovou republikou. Určite by to nemohol byť člen Európ, um, OSN, ani Rady Európy, ani Európskej únie. Takže prečo potom takýmto spôsobom môžeme zaobchádzať s občanmi. Ak sme komunitou hodnot, tak to musíme teraz dochádzať, právne teraz. Áno, niekedy podrobnosti nás odrádzajú od toho veľkého obrazu. Áno, sú dôležité, ale musíme odstúpiť a pozrieť sa na tie zásadné otázky. Ide o porušenie, prerušenie normálneho života, to nie je niečo, čo sa e, nedá obísť, to nie je počasie. To je v našich rukách, je to v rukách lídrov št, e, vlád, štátov. Preto ja si myslím, že e, dohody, uznesenia, rokovania, to je jedno. Ľudia potrebujú úplnú istotu od všetkých vlád o tom, že nikto nebude donútený po Brexite odísť, donútený zákonom ani okolnosťami. A dať takúto záruku, to nie je otázka politiky, to je otázka voľby, to je otázka politickej vôle a politickí lídry sa môžu rozhodnúť takto konať. Dve záverečné pripomienky, tie detaily podmienok a práv by sa dali vyriešiť dohodou, by sa o nich rokovať. Teší ma, že to bude prvá téma, o ktorej sa bude rokovať a je to vo veľmi dobrých rukách Gej Verhofstadta. A samozrejme to musí ísť podľa pravidel, ale mám pocit, že musíme mať aj určitý akýsi záložný plán pre tých 5 milión ľudí a ich rodiny v prípade, že proces skrachuje, pretože nemôžeme povedať, no dobre, prepačte, pokúsili sme sa, nevyšlo. A na záver by som ešte kolegom navrhla, aby sme zorganizovali následné aktivity po tomto vypočutí, možno niekedy po lete, keď budeme mať jasnejšiu predstavu o situácii, možno už budeme mať aj uznesenie pripravené. A myslím si, že Európsky parlament by mal pokračovať, dávať takýto priestor občanom, aby sa vyjadrili e, občanom 28 v EÚ. Ďakujem pekne, Sofi, aj za návrh. Určite sa po týchto vypočutí bude ešte ďalšie vypočutie, pretože je veľmi dôležité aj to, že to, čo tu zaznelo dnes, to úplne povedané hrozivé. Pán Richard Howard. Ďakujem pekne. Toto vypočutie poukázalo na to, že dôsledky Brexitu sú dramatické pre občanov, hovorí pán Corbett. Uh, oveľa horšie, ako sme si mysleli eh, v čase referenda asi pred rokom. Zdá sa, že tu je len jeden spôsob, ako si môžeme byť istí o zachovaní nielen práva na pobyt, ale aj tých ďalších dôležitých práv, ktoré s tým idú, o ktorých sme počuli, aby sme si boli úplne istí, že sú zachované tieto práva. <laughs> Zastaviť Brexit, samozrejme. Krajina môže zmeniť názor až do poslednej chvíle ho môže zmeniť a dúfam, že tí z vás, ktorí ste dnes kam prišli zo Spojeného kráľovstva, ktorí ste vstúpili do organizácie Cross-Party European Movement, ktorí stále ešte bojujú za zastavenie Brexitu. Ale ak sa s Brexitom bude pokračovať, akákoľvek dosiahnutá dohoda, či už to bude dohoda o rozvode podľa článku 50 alebo nejaká iná dohoda, e, napríklad v Spojenom kráľovstve samostatná dohoda o ľudských právach občanov, podstate EÚ legislatíva musí byť v súlade so zmluvami vrátanie charty základných ľudských práv. Takže akákoľvek dohoda, ktorá nesplňa, nebude splňať e, tieto veci, čo sa týka zaručenia práv občanov, môže byť e, posunutá na súdny dvor. To hovorili kolegovia. Existuje špecifický spôsob, ako sa odvolať voči, ako napadnúť túto zmluvu na súdnom dvore, ale každom prípade je to aj v prípade dohody o rozvode podľa článku 50 parlament okrem toho, že môže povedať rá áno alebo nie tejto dohode, má právo v prípade pochybnosti a pochybnosti tu budú, posunúť to na súdny dvor a opýtať sa, či je to v súlade so zmluvami a chartou ľudských práv. A určite táto možnosť tu je, pretože parlament obhovuje občanov a je to súčasťou našej povinnosti. Ďakujem. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Um, I, I'm speaking really for two of me, but I, I wouldn't expect four minutes. Uh, Katrin Berda, uh, ja v podstate hovorím za dvoch. Uh, kolega musel ísť do Luxemburgu a požiadal ma, aby som za neho vyjadrila, že víta toto vypočutie. A koho teší to, že je tu tak veľa ľudí a určite mnoho ďalších nasleduje na internete. Chcela by som vám povedať, aké veľké obavy má ohľadom e, situácie EU občanov v e, Británii a britských občanov v Ja Chcel, e, poprosil, aby som vám povedala, že spravíme, čo je v našich silách pre vás tu v parlamente, ale mám pocit, že EÚ nemôže jednoducho zradiť milióny ľudí, ktorých sa to týka. Jednoducho sa to nemusí diať takto. Musíme pracovať na tom, aby sme to buď zmiernili alebo zastavili. A tu s ním súhlasím. Ja si myslím, že môžeme Brexit zastaviť. A keď si všetci uvedomia plný rozsah reality. Ja ďakujem mnohým za vystúpenia GI aj ďalším. Ja som v podstate na jednej strane sa cítim trapne za to, čo robí britská vláda, a na druhej strane som hrdá to, že mnohí ľudia sem prišli a vystupovali veľmi dobre. Som rozpoltená ako britka. To takisto nejde iba o jednu vec. Zaznelo to tu. Je tu množstvo zložitých vecí, ktoré sa dejú. A mám pocit, že čas hra proti nám. Máme málo času, musíme naozaj dôkladne rokovať a dôkladné rokovanie sa vyžadujú čas. E, vyžaduje si to čas, aby sme rozmotali tie dva legislatívne systémy a v podstate rozmotali tie životy ľudí, ktorí si vybudovali počas rokov. Na to potrebujeme čas. Všetko si vyžaduje svoj čas, aby sa všetko vyriešilo. Máme len vyše roka a to jednoducho nie je priateľné. Je to naozaj veľmi, veľmi zložité UKIP tu dnes je počas referenda, tvrdili voličom, že to je jednoduché, že stačí odísť a mali plán. Ja by som si strašne rada vypočula, aký plán majú. Určite e, nikto, kto zastával Brexit, ešte ten plán neobjasnil. Som naozaj sklamaná. E, e to, čo robí britská vláda, že neprišla s nejakou prezentáciou. E, predpokladám, že neprišli, pretože pani May má strach z Európskeho súdneho dvora, Áno, e, občania budú chránení v budúcnosti cez Európsky súdny dvor a myslím, že to naozaj straší britskú vládu. Ja sa však naozaj obávam toho, že politika toho, že nič nebude rozhodnuté, kým nebude všetko rozhodnuté, toto musíme rozhodnúť ako prvé a veľmi rýchlo a potom môžeme pokračovať v rokovaniach. Ďakujem. Thank you, Catherine. Beatrice Ďakujem pekne. Beatrice Besera budem hovoriť po španielsky. Predovšetkým by som chcela poďakovať našim odborníkom, ktorí prišli na dnešné popoludnie, poďakovať sa združeniam a konkrétne tým, ktorí predkladali petície. Ja si myslím, že je, bolo super vypočuť si vaše svedectva. Ste e, veľmi odvážni a prišli ste s veľmi konkrétnymi, e, podloženými argumentami. E, hovoríme o téme, o ktorej sa nehovorilo pri Brexite, toto e, občianstvo, muselo dojsť k tejto katastrofe, aby sme začali hovoriť o občianstve, museli sme sa dostať až teraz, keď všetko, čo sme považovali za samozrejme, nie je samozrejmosťou a že, že občianstvo sa stane akousi e, vedľajšou stratou, ktorú odpíšeme jednoducho. Retroaktívne nemôže niekto zaplatiť účet za unilaterálnu zmenu pravidel. Všetky tieto návrhy, čo zazneli dnes popoludní, sú veľmi cenné. Som vďačná Giovi za jednoznačnosť jeho vystúpenia. A myslím si, že je možné posunúť sa vpred a zabezpečiť zachovanie práv občanov. Takisto sú tu aj také veci ako interpretácia minimálnej mzdy, to je spochybniteľné. Myslím si, že to porušuje zákon, myslím si, že sme mali mať na pamäti tieto veci. Všetci občania, nie len v Británii, e, sú tým postihnutí. A ďalšia vec, o ktorej by som chcela hovoriť, stále väčšie obťažovanie v britskej tlači. Naozaj používajú priam perverznú, perverznú reč, hovoria o európskych privilégiách a nie o európskych právach. Ja si myslím, že to je potrebné napraviť. Európsky parlament a všetky európske inštitúcie sa angažujú v týchto veciach. My sme v prvej línii a budeme stať bok po boku. Pán Elnes Smith. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, tak ja sa takisto poďakujem petičníkom a expertom. Experti väčšinou aspoň z politického hľadiska majú auditorium. Skutočne ste eh, výzvou a tie informácie, ktoré dostávame e-mail, to skutočne sa ma hlboko dotýka. Je to skutočne reálny život ľudí, my musíme dostať týmto výzvam a neviem, či doposiaľ sme to tak urobili. Neviem, či skutočne Európska únia slúžila občanom tak, ako mala a jednoducho musíme tie naše úsilia posilniť. Takisto poviem na kolego predtým, než sa vlastne stretneme v tých maličkostiach. Je tu aj dynamika v rámci Spojeného kráľovstva. Viacej, je nás veľké množstvo v Spojenom kráľovstve, ktorí sú proti Brexitu. Ja som zo Škótska, ale sú aj ďalší je to názor parlamentu Škótska 48%, tých, ktorí sa zúčastnili na referende, ktorí hovoria, že najlepší Brexit bude taký Brexit, ktorý sa neuskutoční. A ja očakávam ešte veľa zmien. Ja si myslím, že jednoducho nie je múdre si vyrezať srdce, takže pamätajte na tú dynamiku. Brexit nie je na 100% potrebný a potvrdený. A pokiaľ ide o to, že čo treba urobiť, myslím, že treba zodpovedať otázku, či EÚ je klubom štátov, alebo či to je únia národov. Zatiaľ sme tu mali veľa takého klubového a neviem, či skutočne to zastupuje občanov tak, ako by malo. Čo treba urobiť je, je to unilaterálny akt štedrosti. Pozrime sa na ten akt, ktorý je potrebný, ktorý môže veci pohnúť dopredu keď ešte bola pani Mejová ministerkou vnútra. Myslím si, že z ich strany takýto akt e, štedrosti nezaznamenáme. Tá kultúra takéhoto aktu by mala vzít z nášho parlamentu, na to by sme zabezpečili práva občanov Spojeného kráľovstva Európskej únie. Nemôžeme ich nechať osamotených, pretože to by jednoducho e, ak ponecháme tých občanov osamotených, bude to musieť robiť vláda a to by bol veľký nátlak na ňu. Jednoducho nemôžeme sa držať ani princípu, že nič nie je vyriešené, pokým nie je vyriešené všetko. Myslím, že takýmto spôsobom nemôžeme postupovať. Je tu veľa právnych záležitostí, ktoré treba vyriešiť. Máme tu expertov, teraz však potrebujeme aj politickú voľu. Ja si nemyslím, že tú politickú voľu sme tu doposiaľ zaznamenali. Závisí to od Európskeho parlamentu, aby sme boli v predvoji. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán Dens. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo spomenuté. Ja sa chcem poďakovať aj petičníkom za ich veľmi výrečné prezentácie. Sú tu jednoducho dve strany mince a pravdepodobne tu bude aj tretia dimenzia, ako povedal pán Feroštát. Hovoríme tu o občanoch na oboch stranách EU27 Spojené kráľovstva. Som rád, že Briti v Európe takisto pozdvihli svoj hlas. A chcel by som zopakovať to, čo tu odznelo, ako také kľúčové ponaučenie, pretože hovoríme tu hlavne o ľuďoch, ktorí sa rozhodli, urobili životné rozhodnutia a presťahovali sa tam, kde prispievajú do štátnych systémov, žijú, a majú rodiny na základe tých práv, ktoré im stanovila Európska únia. Hovoríme tu o procese, ktorý mení toto všetko bez nejakého súhlasu tých, ktorí sa to vlastne týka. 10 mesiacov je príliš dlhý mesiac pre každého na to, aby sa žilo pod nejakým otáznikom a rúškom neistoty, keď hovoríme o nejakých kľúčových milníkoch vo vašom živote, či už ide o vašu kariéru, vzdelávanie, nemáte nejakú inú voľbu, iba sa rozhodnúť v danom momente, nemôžete to odkladať o pár mesiacov, a už vôbec nie o 2 roky či 10 mesiacov, to je nemysliteľné. A preto si myslím, že čo sme tu počuli zo strany všetkých tých, ktorí sa tu dnes vyjadrili, je, že je veľmi dôležité, aby sme odstránili občanov z toho procesu tých rokovaní na to, aby mohli, e, neboli takým, čo sa posúva doľava alebo doprava. Ja viem, že sú tu niektorí, ktorí sa vyjadrili v prospech odchodu, ale v každom prípade sú občania na prvom mieste a preto vlastne ten princíp, že nič nie je dohnuté, pokým všetko nie je dohnuté, toho sa nemôžeme držať, predovšetkým keď hovoríme, keď hovoríme o občanoch. Tento otáznik nad nimi už nie je dlhšie únosný. Ďakujem. Ďakujem, pani Ždanoka. Ďakujem. Ja spomeniem dve petície a problémy, ktoré tu boli nastolené v týchto petíciách, napríklad je automatická strata európskeho občanstva, tak ako to súvisí so stratou členstva vlastnej krajiny v Európskej únii. A na polutovanie, spolutovania ho, spolutovanie musím povedať, že je chybou Európskeho parlamentu je, že sme my nezmenili túto situáciu. A pán Feroščad, vy ste povedali a naši petičníci si takisto myslia, že európske je dodatočným občanstvom k vlastnému občanstvu, ale z praxe vidíme, že je to derivatív občianstva členského štátu a táto situácia sa nezlepšila ani zo strany správy Katánieho. Claude Moraes si to istotne pamätá. Bolo to, bolo to legislatíve po rozšírení. Bola to správa o občianstve a zlyhala. Prehrali sme o málo hlasov na to, aby sme získali väčšinu a vtedy vlastne moje stanovisko sa stratilo aj vo výbore Líbe, pokiaľ ide občianstvo. A v GUE niekto povedal, že sme príliš federalistickí, pretože my sme navrhovali iba to občianstvo, aby nebolo nejakým priamým derivátom od členstva e, vlastného, vlastnej krajiny, ale aby to bola dodatočná záležitosť, o ktorú nemôžete prísť, keď prídete o keď vaša krajina vystúpi z členstva Európskej únie. Tak keď sa ponaučíme z vlastných chýb a vy, pán Ferhovštát, máte aj správu o ďalšej legislatíve v tejto otázke, Samozrejme, súvisí to aj so zmluvami, ale ja dúfam teda aspoň trochu, že aspoň náš parlament teraz bude mať väčšinu, pokiaľ ide o celkový koncept toho, že je to práve občanstvo európske, ktoré je doplnkové k tomu občanstvu vašho štátu. Musíme o tom hovoriť a dúfam, že Libe bude iniciovať tú otázku európskeho občanstva v najbližšej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, Tatiana. Teraz dostane slovo pani Darling, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pekne všetkým rečníkom, hlavne rečníkom, za to, že ste dnes medzi nás prišli. Preukázali ste jasne, ako aká tá situácia je pre veľké množstvo občanov v celej Európe, či v Spojenom kráľovstve, alebo vo zvyšku krajín Európskej únie. A toto podporuje to, čo sme my e, v severovýchodnom Anglicku zaznamenali po referende. Mm, spustili sme e, konzultáciu verejnú, prečo náš rek, aby sme vysvetlili, prečo sme my nechceli vystúpiť z Európskej únie a prečo mali ľudia obavy v severovýchodnom Anglicku, ktorí sa momentálne obávajú o svojej budúcnosti, majú strach Uvediem jednu anekdotu. Napríklad Newcastle sa považuje za jedno z najlepších miest, kde môžete ísť večer bez strachu. Sme považovaní za najštedrejší, najprivetivejší región. A nemecký profesor, ktorého sa pýtali nemeckí študenti, keď začali eh, kurz Erasmus eh, v Newcastle a pýtali sa ho, že kde sú bezpečné krčmy, pretože sa báli tých protieurópskych reakcií v uliciach tohto mesta. Pre mňa to je hanebné, že jednoducho toľko to nenávisti a toľko strachu sa v rámci toho referenda nakopilo a teraz našim morálnym záväzkom, aby sme robili všetko preto, aby ľudia nežili v strachu, či žijú vo Veľkej Británii alebo či žijú vo zvyšku Európskej únie. Takže toto sú e, práva, ktorými sa musíme zaoberať. Väčšina ľudí, o ktorých sme dnes počuli, nehlasovali o rozhodnutí, ktoré vlastne sa ich dotýka bezprostredne. Sú to občania, ktorí žijú v Európskej únii a európske občania, ktorí žijú v Veľkej Británii. Viacerí z nich žili v zahraničí viac ako 15 rokov. Je našim morálnym záväzkom, aby sme sa postavili za všetkých občanov, pretože oni jednoducho v rámci tohto rozhodnutia sa nemohli vyjadriť a práve preto musí jednoducho morálne hľadisko zvýťaziť nad právne, musíme nájsť riešenie a to rýchlo. Nemôžeme mať ľudí, ktorí sa budú báť, a budú mať takúto neistotu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Batn, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poslední rečníci potvrdili vlastne to, o čom vlastne toto popoludne je, aby sme našli možnosť zvrátiť to rozhodnutie referenda. Jedným zo spôsobov sú konečné rokovania, ako Varofakis povedal, bývalý minister Grécka a ktorý je ten, aby ostalo Spojené kráľovstvo. Nerokujte so Spojeným kráľovstvom, oni nerokujú. A má pravdu. Odchod podľa článku 50 je nesprávnym spôsobom, ako sa postavili k tomu. E, Spojené kráľovstvo sa malo vyjadriť a povedať, ako chce od, odísť z Európskej únie a nie sa pýtať, ako má odísť Poprvé hovorilo sa tu o prístupe k právam a takisto aj o systémoch sociálnych dávok pre občanov e- e- Európskej únie vo Veľkej Británii. Taky sa tu naznačili rozhodnutia Európskej súdne dvoru 63., kde sa hovorí, že sa týmto nastoluje nový právny poriadok, ktorý prináša s sebou nielen záväzky, ale aj práva ktoré sú súčasťou ich právneho dedičstva. Ja si myslím, že to je načasovaná bomba v rámci rokovania o Brexite a o tom nikto nehovorí Spojenom kráľovstvu, vládu teda určite nie. A pán Ferovštát tu zase hovoril o ochrane práv každého, aj hospodársky neaktívnych, ako aj hospodársky aktívnych, aj všetkých týchto navštívil e, Európsku úniu, že musia mať prístup k zdravotnému systému, vzdelávaniu a tak ďalej a tak ďalej. Británia vždy bola čistým prispievateľom do rozpočtu. 44 rokov, 43 rokov, zo 44 sme boli čistým prispievateľom do rozpočtu. My sme druhým alebo štvrtým najväčším prispievateľom a väčšina z krajín, ktoré sú členskými krajinami Európskej únie, nikdy neboli čistými prispievateľmi, vždy boli iba príjimateľmi. Moja otázka je teda, že kto jednoducho má platiť za nie za tých, ktorí už sú tam a ktorí majú svoje práva a fungujú, ale za tých, ktorí sa narodili. Ja som vás neprerušil, neprerušujte ani vy mňa. Kto má platiť za tých, ktorí možno navštívili Spojené kráľovstvo a jednoducho právo sa uh, ich týka až do chvíle, pokým neopustia Európsku úniu. Niekto teraz vo veku 117 rokov zomrel ako občan Európsky, takže pravdepodobne to môže trvať viac ako 100 rokov. Uh, Môžeme to očakávať od daných poplatníkov Spojeného kráľovstva, keď vždy platili do Európskej únie. Pokiaľ ide o vašu otázku ľudí, ktorí žijú v Európskej únie, nie je to pravdou úplne, tak ako to povedal Jonathan Port v rámci e, tej debaty o opustení Európskej únie. Ja som bol v tejto diskusii za opustenie Európskej únie 25 rokov a ja som hovoril, že to bude z najvážnejších problémov a ja som, sa, ja som podporoval recipročné rozhodnutia, vždy sa na to Vždy sa o tom hovorilo. Nemôžete jednoducho vynútiť sa v rámci Európskej únie. Začal, čo Spojené kráľstvo podpísalo dohody, my jednoducho musíme sa držať aby to pod, toho, aby to podporilo aj ďalších 27 krajín a Európske právo sa neaplikuje správnym spôsobom. V niektorých krajinách komisia to nevyrieši. Potrebujeme bilaterálne rozhodnutia so všetkými krajinami. A na záver, pokiaľ ide o občianstvo. Prepáčte, my sme sa do, do, dohodli, že budeme držať pravidla. Ja vždy dodržiavam 60 sekúnd a raz žiadam o trochu viac času, tak ako pán Ferovša vždy dostane viac času, keď hovorí v pléne. Pokiaľ ide o stratu občanstva, bolo tu referendum, rečník bol prerušený. I'm sorry, don't have a... Prepačte, už nemáte mikrofón. Nech sa páči, pani James. Odhľadnúť od vašich politických názorov, dostali ste každé dve minúty, tak prosím vás pekne, držme sa pravidla, nech sa páči. Madam Chair, thank you very much indeed, and can I thank... Pani predsednička, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí doposiaľ hovorili predovšetkým petičníkom a predstaviteľom jednotlivých občanských organizácií. To, čo som tu počul dnes popoludní, e, bolo uvítania hodné. Počula som z toho už veľa už aj predtým, ale vždy je dobré, keď si to pripomenieme. Ja si myslím, že sú tu dve dôležité veci, ktoré sa objavili v posledných 15 minútach. Je tu požiadavka zo, zo strany pána Dansa, kde sa hovorí, že treba sa zbaviť princípu, nič nie je dohodnuté, pokým sa nedohodne všetko. Ja to potvorím a chcem vám pripomenúť, pán Dans, že to je jednoducho e, stanovisko, ktoré podporuje Európska únia, ale ja podporujem túto žiadosť a chcete moju podporu, tak ja vám ju dám. A druhá vec, tu spomen, tam žiadate, aby morálne stanovisko išlo pred právnym. Ja to podporujem, možno vás to prekvapí, ale jednoducho to je takisto rozhodnutie e, Európskej únie. Pán Ferelštát to spomenul. Jeden z kľúčových aspektov tohto stanoviska zo strany Európskej únie je dohľad Európskeho súdneho dvoru. Viacerí to už povedali. Najprv to musí byť právne hľadisko pred morálnym, ale ak chcete podporu za toto, a chcete skutočne sa zbaviť toho, že by e, Európsky súdny dvor tomu dohľadal, tak ja jednoducho to podporím. A ešte jedna otázka. Na budúce, keď budeme mať nejaké podobné e, vypočutie, mohli by sme mať vyváženosť Mali sme tu dôležité aspekty zo strany expertov, nebudem jednoducho opakovať to, čo povedali, ale takisto to boli niektoré argumenty, otázky, ktoré boli načetnuté napríklad zo strany organizácie Lawyers for Britain, ktorí sú pro-Brexitoví. Myslím, že je dôležité, aby každý, kto príde na takéto vypočutie ako takéto, odišiel s možnosťou vypočuť si aj druhú stranu, aby pochopil, že o čo tu vlastne ide. Ja som nikoho neprerušoval a ja nežiadam ani, aby ste vy prerušovali mňa. Ja iba robím vyjadrenie v tom duchu, že to nie je prvé. príležitosť, že som prišla na vypočutie alebo na zasadnutie výboru a počúvam predpojatosť panelistov, ale to nie je pozitívne. Ďakujem pekne za vašu poludňajšiu diskusiu, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Bony, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za zorganizovanie tohto vypočutia. Myslím si, že musíme pokračovať, pretože je veľmi dôležité pre všetkých nás, pre členov Európskeho parlamentu, aby sme hovorili s predstaviteľmi organizácií, s predstaviteľmi univerzít a predstaviteľmi občanskej organizácie, občanskej spoločnosti vo Veľkej Británii. Chcem sa poďakovať predovšetkým tým, ktorí tu podali svoje osobné svedectvo. Tri ponaučenia z tohto zasadnutia, ktoré som zaznamenal ja, budem prezentovať. Poprvé, myslím si, že je dôležité, aby sme si uvedomili, čo to znamená európske občianstvo a myslím si, že na základe tohto prípadu viac pochopíme, že čo to znamená e, to občianstvo. Po druhé, nehovoríme tu o zamestnancoch, o profesiách, Nehovoríme tu iba o detailoch, hovoríme tu predovšetkým o ľudských bytostiach. A ja si myslím, že pre niektorých ľudí by to malo byť jasné ešte pred Brexitom, predtým, než sa podporí Brexit, alebo predtým, než sa podporil Brexit, že aké morálne dopady to jednoducho bude mať pre ľudské bytosti, pre nás všetkých. A tretia, tretia vec, ak pochopíme toto prepojenie že sú tu aj podnikové otázky, že sú tu legislatívne otázky, ktoré sú veľmi komplikované, tak jednoducho potrebujeme pozitívnu reakciu zo strany Európskeho parlamentu. Musíme pracovať na tej téme občianstva a práv občanov v rámci výboru pre zamestnanosť, v rámci LIBE, v rámci ostatných výborov spoločne. A nemali by sme oddelovať tieto otázky, mali by sme mať takýto holistický prístup k týmto všetkým témom, aby sme podporili ľudí, na oboch stranách Európskej únie. Našich občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ja som z Polska, máme veľa Poliakov, ktorí sú vo Veľkej Británii, takisto podporiť Angličanov, ktorí žijú v európskych krajinách, aby tie základné práva ich takisto boli zabezpečené, pretože je to ich právo na, je to ich právo na začiatku 21. storočia. Ďakujem veľmi pekne, Jean Lambert, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja takisto chcem sa vyjadriť prospech tých, ktorí sa chcú poďakovať petičníkom a tým, ktorým sa vyjadrili. Počuli sme to celkom jasné a dojímajúce stanoviska niektorých ľudí. To, čo počúvam momentálne v Veľkej Británii zo strany viacerých, je to, že žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda o Brexite. Ja si myslím, že z toho, čo sme tu dnes počuli, že jednoducho, ak sa nad tým zamyslíte, napríklad v kontexte svetových obchodných organizácií, pokiaľ ide o tarify a tak ďalej, tak to jednoducho nie je pravda. Keď sa to týka e, konkrétnych životov ľudí, ktorí momentálne žijú v nejakom váku. Ak sa však pozrieme na dodržiavanie práv, tak treba takisto si uvedomiť, že ide o ťažké podmienky. Je to ťažké v Spojenom kráľovstve, podľa môjho pohľadu máme uh, premiérku, ktorá je posadnutá počtom migrantov. videli to vlastne aj v rámci tej predvolebnej kampane. A nemyslím si, že Spojené kráľovstvo je jedinou krajinou, kde toto zaváži. To je niečo, čo takisto si treba uvedomiť v parlamente, pretože excelentné štúdie, ktoré tu boli realizované v prospech petícií pokiaľ ide o uplatňovanie e, občianstva Európskej únie, poukazujú na to, že je tu problém vo viacerých krajinách a musí sa to riešiť, pokiaľ ide o otázku trvalého pobytu. Takisto musíme urobiť aj semináre pre, počet, pre viac, väčší počet poslancov, ako vlastne funguje e, sociálne zabezpečenie naprieč krajinami, pretože sú tu historické práva a ľudia prispievali do týchto systémov Takže toto neboli národné vlády, toto boli individuá, ktoré si to platili. A mám aj otázku ohľadne toho, ako sa my zamýšľame nad tým prechodom, ako sa dá realizovať napríklad pokiaľ ide o zamestnanosť v prípade tých ľudí, ktorí majú prácu, ak jednoducho budú musieť opustiť členské štáty do tretich krajín, ak sa ich štatút zmení na občana tretej krajiny, ako my budeme v rámci tohto procesu figurovať, aby ľudia nemuseli opúšťať krajinu aby sa e, uchádzali o pracovné príležitosti a či si naši experti nemyslia, že by vláda Spojeného kráľovstva, e, či táto vláda má skutočne nejaký e, koherentný postup, pokiaľ ide o zdravotné poistenie. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Spinelli. keď si tu vypočujem tie názory a pedičníkov, tak mi napadá to, že akú zodpovednosť vlastne majú tí, ktorí od samého začiatku nepoukazovali na to, že aká katastrofa je pred nami. To je politická trieda v Anglicku predovšetkým, kde sa jednoducho vsadilo na možnosť takýmto spôsobom ponechať si určité práva, ktoré pravdepodobne sa nedajú ponechať. A takisto to ide aj o zodpovednosť, ktorá sa týka aj nás, európskych inštitúcií, pretože sme jednoducho nie dostatočne dôrazne v rámci tej kampane toho referenda nepoukázali na jednotlivé rizika, ktoré tu sú pre jednotlivé krajiny, krajiny, ktorá sa zdráhala EU potvrdiť napríklad e, chartu európskych práv. A zdá sa, že sa to stratené teraz už nedá dobehnúť, takže sa musíme spýtať otázku, prečo občania a sociálne práva neboli spomínané od samého začiatku a prečo sa to nespomínalo od samého začiatku. Takisto tu sú obavy, e, ktoré sa šíria v krajine je tu xenofóbia v tejto krajine, ktorá sa stále viac šíri a ja súhlasím s predrečničkou, ktorá hovorila, že nič sa nerozhodlo, pokým sa nerozhodlo všetko. Ja si myslím, že to je nesprávna formulácia, pretože e, musíme sa dohodnúť predovšetkým hneď teraz, pokiaľ ide dodržiavanie určitých práv. A nesúhlasím s tým, čo tu odznelo. Je potrebné aby sme mali vlastné rozhodnutie, pokiaľ ide o špecifické práva, aby sme vykonávali určitý tlak na vlády, aby sme jasne dali najavo voči Anglicku aj občanom, ktorí tam majú strach, že tentokrát, tentokrát skutočne ich e, obavy zoberieme vážne, nebudeme zatvárať oči pred tými rizikami, ktoré sa tu pred nami otvárajú. Slovo Monika Holmajer. V prvom rade by som rada vyjadrila to, že mi je veľmi ľúto, že mnohé tie argumenty, dobré argumenty teda pred Brexitom vôbec neboli v médiách počuť, pričom ale bolo počuť spústu hlúpostí, ktoré mali teda hroziť údajne Británii z EÚ Teraz sme tu pred e, zbierkou črepín a snažíme sa to pozachraňovať. Ja akceptujem takéto rozhodnutie, ale pán Betten e, povedal celkom jasne, e, Nemecko je tiež neto prispievateľ, ale veľmi pr- profituje z vnútorného trhu. Nemôžeme tie účty robiť tak, že vezmeme si a nič nedáme takéto vyberanie si len čerešničiek na torte nefunguje. Vzájomný respekt je, dôl, respekt je dôležitý. Mňa osobne zasahovalo i to, sa, koľko občanov e, sa cítilo e, e, zasiahnutí. Keby neboli Briti, ich pozvali e, na riešenie probléma s opatrovaním starších, boli by tá krajina vo, veľkej, vo veľkom probléme. A spravodlivosť znamená aj po Brexite to, že treba konsekventne hľadať spoločné riešenie. Nevychádzalo to e, z EÚ robiť ten Brexit. Ten tón smeroval z britskej vlády. EÚ opatrne e, reagovala. Samozrejme, samozrejme že e, nás niekto utiera a neudierame naspäť, ale sme aspoň trošku opatrní. A takáto bola reakcia, ktorá je v Európskej únii. Nikto z nás by nebol šťastnejší, keby, keď konkrétne príde do konkrétnych rokovaní, tak aj my by sme boli ochotní konštruktívne rokovať, ale toto vyberanie si čerešniček fungovať nebude. Ďakujem, kým sa vrátim k, eh, k hosťom zo pár komentárov. V prvom rade je mi ľúto, že kolega Dutton a pani James odišli, pretože hodiť kamene a potom odbehnúť, to nie je dobrý začiatok dialógu. Po druhé, dáva úžasný zmysel Ehm, mať panel. Ďakujem všetkým odborníkom za ich situáciu. Neboli zaujatí, jednoducho prezentovali realitu, s ktorou sa musíme vysporiadať, pretože sme sa všetci zhodli, že najdôležitejšia je ochrana ľudí. Nielen občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ale aj občanov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v EÚ. Nie je to teda zaujaté, je to len realita. Keď vypočúvame túto realitu, tak čo si ma zasiahlo? My sme sa pozerali na stene z tehál či betónu, ktoré vo svete sa stava, stavajú. Čo tieto steny? Legálne, morálne, praktické? Mám naozaj e, strach z reality, ktoré, v ktorej žijeme. Teraz môžeme prejsť k našim hostom v poradí, ako hovorili. Najprv má slovo pán Verhofstadt. Len stručne, moje poučenie je dnes, a to len potvrdzuje to, čo som si myslel, začníme okamžité rokovania, pokúsme sa e, uzavrieť dohodu, potom sa snažme, aby tá dohoda bola verejná, aby, sa, aby tu nebola neistota. A neskôr táto dohoda môže byť e, súčasťou e, vlastne kapitola vlastne dohodou s, občanmi. Ne, ne, nepočkáme dva roky a nehovoríme potom, že budeme mať až kapitolu o právach občanov. Takéto by malo vyzerať to poradie ktoré by mohlo vyriešiť problémy a vytvoriť okamžité určitú istotu z toho uzatvorenia dohôd. To je moje prvé poučenie. Druhé potom, ja si myslím, že by bolo dobré keby sme to uznesenie robili spoločne s výbormi, s, s riadiacou skupinou pre Brexit začiatkom septembra, pretože potom budeme vedieť, čo vlastne sú politické prvky, ktoré, do ktorých to treba zakomponovať. Nemusíme opakovať už to, čo zaznelo. To nie je účelom. Cieľom musí byť vytváranie nevyhnutného tlaku u bodov, že my, chce, ktoré chceme mať v záverečnom dojednaní, to by bol dobrý moment mať toto ako cieľ. V auguste, začiatkom septembra. V tejto otázke potrebujeme nejaké riešenie, inak nevytvoríme tú istotu. A potom odsek 27 uznesenia Európskeho parlamentu. Je dobré, aby sa na to pozrel práve výbor LIBE. Prezentoval som to pani Jourovej v rade. Zo všetkých strán si myslím, je potreba preverovať to a vidieť, aké právne množnosti existujú. určité intervencie dnes popoludní ukazujú, že máme tu veľké možnosti, čo si v tejto oblasti urobiť. Mne sa teda zdá, že to je bod, že to by mohlo výbor Libe v budúcich mesiacoch e, vlastne vysvetľovať. Teraz panelisti, prosím, maximum dve minúty. Pán Do Well, we would like to thank um, the, the, the panelists and the guests very much for the opportunity. Ďakujem všetkým. Vítame, čo tu dnes zaznelo. Dáva nám to nádej. Tešíme sa, dúfajme, že uznesenie e, príde na jeseň. Chcem vás pripomenúť, aby ste nás zapájali čo najviac a aby ste boli našim partnerom v tomto dialogu. Musí to byť dialog, nielen jednosmerná diskusia. Ďakujem. Za vaše príspevky. Pán Dorfel. Tiež ďakujem za tento panel. podľa, pokiaľ ide o to, čo povedal pán z UKIPu, nám to ukazuje, že sú tu mnohé otázky, ktoré treba riešiť. A keď e, hovoríme o 4,5 milióni, tak nehovoríme o e, občanoch Spojeného e, kráľovstva, ktorých rodiny tiež budú prerušené, keď nebudú mať práva EÚ. A potom sú to ľudia, ktorí chcú vykonávať práva podľa zmluv na strane Spojeného kráľovstva i EÚ Iné dočasné dôvody. E, pozeráme sa tu vlastne na obrovskú stratu. Tu nie je tých 4,2 milióna, je tu veľa a dúfam, že v tých, tieto skupiny budú v týchto rokovaniach, na ne sa bude odkazovať. E, to právo neodnateľného práva byť európskym občanom je výborný nápad. Otázka, ktorá tu zaznela, či by sme naozaj mali dlhší čas, to naozaj ukazuje to to celej veci. Jednoducho potom nemôžu byť roky rozviazať to, čo bolo zviazané. Budú tu totiž e, záväzky deti, ktoré budú chodiť do školy, budú tu starší občania v zahraničí. Možno nebudú môcť vykonávať európske právo. Ďakujem. Pán Jeffrey. Počuli sme tu veľmi validné argumenty ten Proces rokovania bude určite zložitý a, zložit, a zamotaný. Moja prvá nádej je tá, že tieto rokovania sa budú opierať o maximum počet dôkazov, aby sa vlastne umožnil to ten proces. Po druhé si myslím, že tu bude pragmatický postup, že tu bude spoločný e, vzájomný záujem. Možno to nebude situácia, ktorá by sa mnohým E, páčila. A po tretie, a to je veľké poušenie z tých svedectiev, postarajme sa, aby tie rokovania boli humánne, čokoľvek akokoľvek budú vyzerať strategické kalkulácie, čokoľvek sa bude rokávať, hovoríme o príležitostiach ľudí, dôkaz je pragmatizmus a humánnosť. Ďakujeme pani Oslovkov. Práve pri takejto rozprave je ľahké e, zdôrazňovať problémy a rozdiely, ale treba si pamätať, že všetko toto je založené na tom, že každý chce riešiť túto situáciu každý uznáva význam, rozhodujúci význam otázok nájsť čo najskôr riešenie. Myslím si, že ak odstránite určité otázky, môžeme dúfať, že je tu toľko na oboch stranách, čo ide správnym smerom a určite tu bude veľmi pozitívne riešenie pre zúčastnené strany. Ďakujem, pán Portas. Súhlasím, pokiaľ ide o pragmatizmus založený na dôkazoch a že by tu bude širší politický konsenzus v tom spektre politikov Spojeném kráľovstve i 27. sa bude určite existovať snaha riešiť ten problém. Rád by som povedal, že nie som ani za e, ostanie či odchod v rámci kampane. Povedal by som určite, že že ak bude Brexit napredovať, napriek tomu, čo tu zaznelo, bude to viesť k zmenu štatútu občanov v Spojenom kráľovstve, občanov EU v UK a občanov UK v EU. Je to fakt, či sa nám to už páči alebo nie. Musíme čo najcitlivejšie toto pragmaticky a ľudsky dosahovať. A tu by som rád povedal, že ako môže tento parlament prispieť? No už dvoma vecami. Poprvé, transparentnosť a otvorenosť sú dobré nie samé o sebe v tomto kontexte, ale pretože zvýšia tento politický konsenzus v Spojenom kráľovstve a inde. Čím jasnejšie budú dokazy prezentované, aké sú návrhy na stole a ako, kým sa pre, keď sa predložia pragmatické e, možnosti, o to viac tu bude politický konsenzus, ekonomický konsenzus ktorý vyvinie na, na nás všetkých tlak, aby sa to najcitlivejším spôsobom vyriešilo. Ďakujem. Áno. A skôr ako dostanú slovo dvaja predkladateľa petícií, chcela by som sa opýtať, ako môžeme o zo pár rokov, za niekoľko rokov rozmotať to, čo sa zamotávalo celé 10 ročia? Ja by som chcela povedať ďakujem, že som mohla prísť, hovorí pani Bašov, a že ste ma e, vypočuli. Možno to snáď spraví nejaký rozdiel v rokovaniach o Brexite a chcela by som naozaj všetkým popriať veľa šťastia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Wilson. Wilkinson, pardon, ďakujem pekne za zorganizovanie tohto podujatia. Som veľmi rada, že som sa ho mohla zúčastniť. Veľa som sa dozvedela. Mm, trápi ma, keď počúvam slova ako zmysluplný, pragmatický a humánny ako prídavky k vedeniu týchto rokovaní. Thank you, Renata. Thank you. Ďakujem, Renáte, ďakujem vám všetkým. Ja som nechcela, aby pani Pančo znovu vystúpila, pretože nechcel som znova plakať a nie som jediný, ktorému sa tlačia slzy do očí. Naozaj sa chcem poďakovať rečníkom intelektuálne, morálne, emotívne. To naozaj bolo na vysokej úrovni. A chcem povedať aj kolegom poslancom, že e, naozaj otázky a príspevky boli na tej najvyššej možnej úrovni a Eh, chcem sa poďakovať GI aj návrh Sofy, že teda nadviažeme na toto v septembri. Eh, je Task Force, špeciálna skupina, ktorá rieši toto všetko a chcem sa poďakovať tým poslancom, ktorí sú v tejto skupine. A naozaj všetci kolegovia veľmi, veľmi pôsobivo ste dnes vystupovali. Eh, treba udržovať, udržovať kontakty. Pani Lambert spomenula sociálne zabezpečenie. Niektoré veci jednoducho nevieme, takže naozaj musíme držať pohromade a spolupracovať, e, pripraviť sa na ten september, nielen medzi nami troma výbormi, ale aj ostatní, aby sme teda do septembra niečo pripravili a najbližšie, keď sa stretneme, to bude ešte cieľenejšie a budeme snáď môcť zabezpečiť to, aby veci sa vyvíjali